Milí kolegovia, chcel by som, aby sme, chcel by som, prepáčte, aby sme začali naše rokovanie. Ako zvyčajne sa vysiela cez internet, aby ste nezabudli. Najprv by sme schválili program a v súvislosti s programom ehm, by som chcel poskytnúť niekoľko informácií. Poprvé, pán Ugies e, nás oslovil, e, informoval sekretariat, že nebude sa môcť zúčastniť nášho dnešného rokovania a preto jeho stanovisko ohľadom regionálnych letisk, to je bod 6 programu. E, navrhujem, aby sme to preložili na zajtra ráno. Budeme e, to preberať po bode 8 správa François Alfonsiho. A chcel by som požiadať pána Alfonsiho, aby e, prejavil prúžnosť Budeme mať dnes čas, aby sme začali rokovať o tomto bode, prípadne e, e, aby sme e, o tom rokovali dnes a zajtra, pretože potom by bol menší časový tlak, ak s tým budete súhlasiť. A po prezentácii, po výmene názorov s pani ministerkou by som vás chcela informovať veľmi stručne, o tom, čo spada pod bod programu číslo 10, teda nástroj na spoločné zdelenie rizik. Ibo som vám chcela poskytnúť stručné informácie o tom, ako to vyzerá, bez toho by sme vyhlasili diskusiu. Ale opakujem, urobím e, to až po výmene názorov s pani ministerkou. Takže toľko možné zmeny programu. Ak nemáte námietky, mohli by sme schváliť tento program v tomto znení. A teraz bod 2, e, schválenie zápisnice e, e, zasadnutia 14. novembra, mimoriadného zasadnutia. Zápisnicu máte k dispozícii. Budeme ju považovať za schválenú na konci tohto stretnutia, pokiaľ nepredložíte žiadne námietky počas tohto rokovania. Oznámenia predsedajúcej. Ako už som povedala, tento bod vybavím po výmene názorov s pani Bieňkovskou, pani ministerkou regionálneho e, rozvoja a uradujúcou predsedničkou rady. Bude hovoriť o výsledkoch polského predsedníctva Rady Európskej únie e, v oblasti koheznej politiky. E, predsedníctvo sa končí. Čas naozaj uteka veľmi rýchlo. E, minulý týždeň sme mali e, Všeobecnú radu venovanú tejto politike, takže myslím si, že pani ministerka, o tom som presvedčená, má nám čo povedať. A potom by sme vyhlasili diskusie. To znamená, e, i hneď by som chcela požiadať pani Beňkovskú, pani ministerku regionálneho rozvoja, aby sa ujala slova. Ďakujem, pani predsednička. Čas naozaj letí. Veľmi dobre si spomínam, keď sme sa stretli 2. júla prvýkrát počas polského predsedníctva, keď sme e, e, hovorili v mene polského predsedníctva. Teraz e, končíme, ako viete, polské predsedníctvo Eh, sa uskutočnila vo veľmi zvláštnom čase. Mm, na jednej strane Európska komisia v júni predložila oznámenia o rozpočte Európskej únie na obdobie rokov 2014 až 2020 a neskôr v oktobri eh, predložila legislatívne balíčky eh, pre jednotlivé politiky. Tak to sa rozprudila teda formálna diskusia o jednotlivých úlohách e, e, v smere týchto politiky, e, ako aj o tom, ako sa politika bude implementovať. Okrem toho, súčasná hospodárska situácia, ako veľmi dobre viete, nejednoduchá a preto naša diskusia nebola niekedy veľmi jednoduchá i keď e, e, sme sa snažili e, plniť harmonogram, ktorý som vám v júli prezentovala, snažili sme sa tohto harmonogramu držať. Kohezná politika podľa nás je účinná, predstavuje územne rozmanitú reakciu na výzvy, ktorým čelíme Kľúčové cieľy, ktoré sme si stanovili, zahrnili posilnenie všech tých charakteristik tejto politik formou integrovaného e, prístupu sústredeného na jednotlivé územia. E, prakticky e, všetci, s kým sme sa o tom rozprávali, súhlasia s tým, že treba sa sústrediť na výsledky takéto politiky. Oficiálny trend poľskej politiky sa nesol v duchu diskusí o návrhu výboru 13. E, e, zasadnutia pracovnej skupiny rady. E, mám na mysli štruktúralnú pracovnú skupinu a na zasadnutiach skupiny členské štáty predkladali svoje počiatočné stanoviska a postoje ohľadom strategického programovania, koncentrácie na témy, podmienenosti a nástrojev územného rozvoja. Samozrejme, e, e, neskôr budem hovoriť o detailoch, ale myslím si, že pokiaľ ide o strategické programovanie a tematický e, dôraz, sa nám podarilo dosiahnuť značný pokrok. A teraz odozdávame štafetu dánskému predsedníctvu. My sme pomerne ďaleko pokročili v týchto dvoch témach. Okrem toho sme zorganizovali štyri technické stretnutia venované rovnakým témam. E, rokovania, e, ktoré by som chcela pre vás zhrnúť, e, sa ukončili správou o činnosti rady ohľadom prípravy legislatívy v správe o dosiahnutom pokroke. Sme hovorili o témach, ktoré vyžadujú politickú podporu. O tom sa diskutovalo na úrovni ministrov zodpovedných za kohéznu politiku. O tom sa rokovalo na Všeobecnej rade pred dvomi, tromi dňami, teda v piatok 16. decembra. Členské štáty vytajú hlavné trendy a zmeny, ktoré navrhuje komisia, najmä tie, ktoré súvisia s tesným prepojením medzi kohéznou politikou a stratégiou EU 2020. Vítajú väčší dôraz na orientáciu a posilnenie integrovaného prístupu na celoeurópskej úrovni aj na nižších úrovniach na národnej a regionálnej. Nepochybne eh, si uvedomujeme, že tieto návrhy sú dobrým základom pre ďalšie rokovania, ale každý štát zdôrazňuje, že o tom treba eh, diskutovať do hĺbky najmä o tých nástrojoch, ktoré súvisia s e, realizáciou politiky. Hlavné závery sú nasledovné. Členské štáty, e, ktoré vítajú návrh komisie e, ohľadom spoločného strategického rámcu, hovorili o tom, že e, takýto strategický rámcový dokument bude e, užitočný z hľadiska vylepšenia e, súdržnosti, prepojenia medzi národnej európskej politikou a stratégiou EU 2020. Avšak sa predpokladá, že to, ako komisia pristupuje k tejto téme, nie je dostačujúce. Mám na mysli to, ako sa návrhy schváľujú. Komisia navrhuje delegované akty, ktoré e, bude schváľovať iba Európska komisia. Keďže e, o tom sa diskutovala, predsedníctvo navrhlo, aby e, spoločný legislatívny návrh sa schválil ako legislatívny akt, teda ako príloha ku všeobecnému nariadeniu, ktorú, ktoré Rada a parlament príjmu. Takéto riešenie podľa nášho názoru e, e, posilňuje politické priority tohto dokumentu, ako aj samotný programovací proces. Tento návrh je súčasťou e, snahy Polska zameranej na zvýraznenie významu koheznej politiky vo všeobecnej architektúre politiky Európskej únie. Už dnes vám môžem povedať, že tento návrh sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany všetkých štátov. Všetky štáty, okrem jedného, mm, ktorý váhal, e, e, prijeli tento návrh e, počas oficiálneho rokovania ministrov 16. decembra. Okrem toho, vzhľadom na potrebu posilnenia kohezie medzi národnými európskymi politikami, ako aj stratégiou EU 2020, väčšina členských štátov E, vyjadrila určité pochybnosti a kladla otázky ohľadom konkrétnych mechanizmov, ktoré navrhuje Európska komisia. Predovšetkým ohľadom toho, či e, e, každoročné odporúčania pre jednotlivé krajiny by mali byť referenčnými bodmi pri voľbe tematických cieľov. Počas oficiálneho rokovania všetci ministri sa vyjadrili proti takémuto prístupu a upravili našu pozornosť na tú skutočnosť, že dokument, e, o ktorom budeme e, hovoriť, e, to sú národné reformné programy. Členské štáty súhlasia s tým, že partnerské kontrakty ako spoločný strategický ramec na celej európskej úrovni by mali vo všeobecnosti stanovať hlavný strategický rámec jednotlivých programov. Členské štáty zdôrazňujú potrebu racionalizácie obsahu zmluv a programov. Všetky e, e, duplicitné prvky by sa mali odstraniť. Tiež treba si overiť realizovateľnosť týchto návrhov. Európska komisia e, nastolila ďalšiu novú tému, na ktorej by som, pri ktorej by som sa chcela pozastaviť. Ide o nov, nový mechanizmus tematické koncentrácie, teda vyčlenenie prostriedkov na konkrétne cieľe. Počas rozpravy sme sa presvedčili, že členské štáty podporujú predstavu o tom, že zdroje treba sústrediť na obmedzený počet e, prioritných oblastí. Avšak všetky členské štáty pokazujú na to, že minimálne stropy týchto zdrojov treba definovať podľa rôznych e, podmienok s prihľadnutím na e, sociálnu e, regionálnu štruktúru alebo funkčnú oblasť E, takéto prístupy sa prezentovali aj na e, e, Všeobecnej rade 16. decembra. Predsedníctvo odporúča, aby minimálne stropy zdrojov sa navrhovali počas rokovania o partnerských zmluvách, aby sa nenanúcovali z hora. Členské štáty vedeli podporu predstave podmenenosti, zdôrazňovali, že hlavným cieľom by malo byť E, e, zabezpečenie plnenia kľúčových podmienok na to, aby programy sa úspešne realizovali. Okrem toho sa zdôraznilo, že to, čo navrhuje komisia v oblasti podmienenosti, nie dostatočne odzrkadľuje e, komplexnosť tohto prístupu. Mnohé obavy súvisia s tým, že títo podmienky zahrňajú širokú oblasť. Máme na mysli makroekonomické faktory, ktoré idú nad rámec koheznej politiky a v niektorých prípadoch naozaj e, e, to zasahuje do kompetencie členských štátov a Európskej komisie. Členské štáty uvítali pripravenosť posilniť nástroje územného rozvoja. Avšak v tomto prípade sme ešte stále na začiatku našich rokovaní. Vyjadrujú sa pochybnosti ohľadom potreby zvyšovať počet takýchto nástrojov okrem EFS a Fondu e, regionálneho rozvoja, pretože e, sa zdá, že to iba skomplikuje, nie zjednoduší implementačný systém. Ako už som povedala, povedala predtým, polské predsedníctvo, polskému predsedníctvu sa podarilo dosiahnuť pokrok e, v dvoch blokoch strategického programovania a viazania prostriedkov. Začali sme rokovanie o podmenenosti a územnom rozmere stretnutie e, e, e, príslušných ministrov zodpovedných za koheznú politiku tiež predstavuje podľa nás úspech polského predsedníctva a predpokladám, že aj počas nastupujúceho predsedníctva sa budú sporadovať obdobné stretnutie. Ďalším dôležitým výsledkom ktoré si vyžadala eh, značnú prácu. Eh, boli rokovania o dvoch novelách súčasného nariadenia 1083. Eh, prvá novela sa týka finančného inžinieringu a druhá Eh, dočasného eh, posilnenia spolufinancovania eh, v prípade tých členských štátov, kde existujú finančné problémy. Chcel by som úprimne poďakovať Európskemu parlamentu a všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili tejto práce, za dobrú spoluprácu a rýchle rozhodovanie. Počas nášho predsedníctva sa nám podarilo pripraviť závery spoločenskými štátmi ohľadom odporúčania optimalizovať systém implementácie stratégie Európskej únie pre mm, region Balského mora. Záverečná verzia záverov bola schválená na e, e, e, Rade pre všeobecné záležitosti 15. No, no, novembra. Počas nášho predsedníctva sme zorganizovali viaceré stretnutia a konferencie, ktoré mali mm, skôr neformálnu povahu Eh, hovorili sme o konsenzuálnych nástrojoch a mechanizmoch posilnenia územného prístupu k rozvoju a integrovaného prístupu zástupcovia členských štátov a európskych inštitúcií, ako eh, medzinárodných organizácií, eh, akademických kruhov a praktici sa zúčastnili týchto rozpráv. Chcela by som poďakovať Európskom parlamentu a zástupcom Európskeho parlamentu, pretože E, myslím, že nemali sme ani jedné e, rokovanie, e, na ktorom by sa nezúčastnili europoslanci. A teraz by som chcela spomenúť, že výbor Regi 16. a 17. oktobra navštívil Varšavu. Ďakujem pekne za plodnú diskusiu ohľadom legislatívneho balíčka budúcnosti koheznej politiky, jej zjednodušenia ako aj orientácie, eh, čo sa týka dosiahnutých výsledkov. Eh, hlavné eh, závery, ktoré vyplývajú z neformálnych diskusí počas ostatných 6 mesiacov. Toto bolo pripravené v záveroch nášho predsedníctva hľadom územného rozmeru politiky Európskej únie a budúcnosti koheznej politiky. Ako aj v druhom dokumente cestovná mapa podpory a posilnenia integrovaného a územného prístupu na základe územnej agendy EU 2021. Druhý dokument sa podrobili e, rozsiahlým konzultáciám s členskými štátmi a európskymi inštitúciami. E, tieto e, rokovania vyvrcholili počas neformálneho stretnutia ministrov v Poznanie 24. a 25. novembra. Závere predsedníctva a cestovná mapa naznačujú, a to veľmi jasne, že je tu korelácia medzi územným rozmerom, konkrétnym prístupom a účinnosťou. Táto účinnosť e, by mala byť hlavným kritériom, ktorý použijeme pri e, realizácii územného e, prístupu a mala by byť zároveň konečným výsledkom. Navyše sme si všimli, že neexistuje žiadne riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým územiam. A preto e, e, treba zabezpečiť flexibilitu pri programovaní a realizácii jednotlivých politik a treba zabezpečiť, aby sa rozhodovania robili na, tém, na, tom správnom, na tej správnej úrovni. To má obrovský význam. E, územný prístup môže predstavovať efektívny spôsob realizácie cieľov Európskej únie, pretože e, sklbuje vonkajšie aktivity a jedinečné špecifické e, kapacity jednotlivých území. Lisabonská zmluva a práca, ktorú odvedli členské štáty, najmä v oblasti územnej agendy 2020, by mali byť hlavnými referenčnými bodmi e, neskoršej politiky Európskej únie v oblasti eh, územného rozvoja. Toto je eh, neudeliteľná súčasť posilnenia lokálneho prístupu a eh, mesta zohrávajú v tomto smere obrovskú úlohu, sú hybnými silami pokroku a dokážu prispieť k územnému rozvoju, zároveň musia riešiť viaceré problémy. A preto je potrebné e, pripraviť také nástroje, ktoré budú odzrkadľovať špecifika všetkých mestských oblastí. Ďalší bod, o ktorom sme hovorili, európska spolupráca území. Predsedníctvo diskutovalo o budúcnosti programov cezhraničnej spolupráce, tak ako sme to uh, oznámili tu v júli. Naviac predsedníctvo zorganizovalo diskusiu medzi členskými krajinami a členskými krajinami a Európskou komisiou ohľadne cez nadnárodnej spolupráce aj za, hranice, za hranicami EÚ. Teší ma to, pretože to, čím sme, s čím sme počítali, e, teda dobrá spolupráca na to, aby sa európske programy opierali o princípy politiky súdržnosti, jednoducho, aby tieto princípy prijali všetci. Čiže naše predsedníctvo rozprudilo túto diskusiu, ktorá ešte stále pokračuje. Ja sa chcem poďakovať Fínsku za to, že zorganizovalo minulý týždeň schôdzku ohľadne partnerstva. Zúčastnilo sa, o nieko, e, zúčastnilo sa niekoľko krajín, ide o varšavský proces, Takže ide o to e, pozrieť sa na to e, aj za hranice EÚ. A ešte chcem povedať, že je tu e, veľmi silná vôľa členských krajín a regiónov a síce posilniť účinnosť politiky súdržnosti tak prosenstvom posilnenej koordinácie v jednotlivých odvetviach. Ide o strate- spoločný strategický rámec, ale Ide aj o tematickú koncentráciu, posilnenú podmienečnosť, posilnenú územnosť, lepší monitoring aj hodnotenie. No a všetky formálne rokovania rady sa týmito témami zaoberali a ja som si istá, že to bude pokračovať aj počas dánskeho a cyperského predsedníctva. Na záver, Dovolte, aby som sa vám ešte raz poďakovala. Chcem sa poďakovať všetkým e, poslancom, poslankyniam za aktívnu e, prácu počas nášho predsedníctva. Ja dúfam, že počas ďalších dvoch e, sa budeme venovať naďalej týmto témam. a dúfam, že dovedieme do konca rokovania o tomto legislatívnom balíku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz začneme s diskusiou. Pani Švetera ako prvá. Ďakujem pekne. Podľa mňa e, polské predsedníctvo odviedlo veľmi dôležitú prácu. Ide o nový postup. E, Zatiaľ to nikdy nebolo tak, že e, mohol parlament spolu rozhodovať, takže je naozaj je dôležité to, ako sa e, my dohodneme na tomto e, dokumente. Takže vaša práca je veľmi cenná. Mňa by zaujímalo, ako bude pokračovať práca na rade. Ja sa pýtam, či v rámci e, diskusí aj mimo týchto tematických okruhov, v rámci teda tej všeobecnej rozpravy v pracovných um, skupinách, um, aké body e, rada e, v návrhu komisie kategoricky odmieta. Teda, že je to červená línia pre, pre radu. Mohli by ste nám to povedať, aby sme trošku vedeli, aké je stanovisko rady v jednotlivých bodoch. Ďakujem pekne, pani Geli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam aj pani ministerku, predstaviteľku polského predsedníctva. Náš výbor vidí veľkú pridanú hodnotu v politike súdržnosti, ktorá prináša e, odpovede na e, sociálne, ekonomické a ekologické otázky a vďaka tomu sa zmierňujú rozdiely medzi jednotlivými územiami. Takže e, prvá otázka, ak dovolíte. Aké máte vzťahy s členskými krajinami a E, naozaj bojujete za, za dostatok e, finančných e, prostriedkov v budúcom finančnom výhľade. A e, pred chvíľou ste hovorili, hovorili o makropodmienečnosti, e, ale parlament už rozhodol. My sme zamietli akokoľvek makro rozpočtovú e, podmienečnosť, ktorá vychádza z paktu, rast, z paktu rastu, ale my máme teraz pocit, že sa to trochu mení a už teraz sa hovorí, že ak členská krajina má príliš veľký rozpočet a ak za mesiac e, nezmení svoju investičnú politiku e, vo vzťahu s európskymi fondami, tak potom e, všetky alebo časť platieb môže byť pozastavená. Ja sa pýtam, či poľské predsedníctvo uznáva v súčasnosti, že politika súdržnosti nemá slúžiť ako sankcia e, vo vzťahu s rozpočtovou politikou krajiny. A ešte jedno nebezpečenstvo, ak by to takto aj bolo, tak žiaľ sa ohrozuje e, e, programovanie pretože e, sa pripustí vysoká miera neistoty v vzťahu s projektami e, v daných e, územiach. Ako na to zareagujete? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Erika Maner. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani ministerke za veľmi zaujímavú prezentáciu. Ja sa chcem spýtať na spoluprácu medzi územiami, medzi e, regiónmi. Vy ste povedali, že je to kľúčová otázka pre polské predsedníctvo a ja by som chcela vedieť, e, ako to vyzerá e, v tejto oblasti územnej spolupráce. Možno, že tu je isté protirečenie vyústilo to do diskusí na rade, takže ja by som chcela vedieť, čo bolo pre vás najdôležitejšie. Ak dovolíte, pani ministerka, tak by sme možno, že uzavreli teraz prvé kolo otázok a ja vám dám príležitosť zareagovať. Nech sa páči. Pani posel Elizabeth Schroeder. Pani e, Schröder sa pýtala na to, čo je najdôležitejšie pre nadchádzajúce dánske predsedníctvo. Ja som to síce v úvode nepovedala, ale pre nás najdôležitejšie bolo vôbec eh, sa posunúť vpred v jednotlivých tematických okruhoch. Chceli sme eh, čo najskôr začať prácu na programovaní preto sme toto považovali za prioritu a potom aj ten integrovaný prístup alebo regionálny, územný v záujme rozvoja. Takže obidva tieto spisy postupíme dánskemu predsedníctvu a po piatočnej rade pre všeobecné záležitosti môžeme povedať, že je to v podstate už vyriešené. Obidve tieto otázky sú vyriešené, ale sú ďalšie témy, pri ktorých sa treba naozaj posunúť vpred, pretože nám sa nepodarilo dospieť k pozitívnemu záveru. Pri týchto dvoch eh, témach myslím, že ešte ostáva veľa práce. No a pani Šroder, vy ste sa práve pýtali na to, ktoré témy sú asi najcitlivejšie. Je to tá makroekonomická podmienečnosť a taktiež stanovanie stropov a taktiež nástroj pre európske infraštruktúry. Toto sú nástroje, v prípade ktorých nie je jednotné stanovisko členských krajín a teda ťažko sa nám hľadá riešenie. A potom vzťah medzi politikou súdržnosti a krízou. My e, neustále kladieme dôraz na nasledovné. Naše priority úzko súvisia s diskusiami o viacročnom finančnom rámci. Polské predsedníctvo aj členské krajiny e, chceli jasne ukázať, že politika súdržnosti je politika rozvoja, politika investícií, ktorá v časoch krízy môže umožniť EÚ jednoducho uberať sa novou cestou. Politika súdržnosti je teda jedinou politikou investi- investícií, ktorá eh, je k dispozícii v EÚ a vy sama ste povedali, že podmienečnosť už bola schválená, odsúhlasená, ale ako som už povedala, táto makropodmienečnosť, teda tie podmienky, ktoré súvisia s makroekonomickými ukazovateľmi vzťah medzi týmito eh, ukazovateľmi a politikou súdržnosti. Tu sa ešte stále diskutuje, dohoda nepadla väčšina krajín, nie všetky, ale väčšina. je presvedčená o tom, že sankcie sú nepochopiteľné a neopodstatnené. Tieto sankcie určite budú postihovať tie krajiny, ktoré sú v najťažšej situácii a je to o to nepripustnejšie podľa mňa. Potom otázka ohľadne územnej spolupráce. Bola formálna diskusia, aj neformálna je to otázka, ktorá, sa, ktorá často vyvstávala, venovali sme jej pozornosť a členské krajiny. Veľa hovorili o územných programoch, ktoré musia byť zakotvené v strategických e, dokumentoch. Hovorili o ich koncentrácii, o nedostatku návrhov komisie, o nedostatku finančných prostriedkov, hlavne pre pohraničné oblasti. Potom sú aj technickejšie body. Niektorí poslanci napríklad e, váhali pri návrhu komisie, pokiaľ ide o spolufinancovanie e, do výšky 75 Sú porovnania jednotlivých politík súdržnosti No a neboli spokojní, ale chceli sme zohľadniť túto medzinárodnú povahu, ale aj všetky potrebné rozhodnutia, ktoré sa tu príjmajú. Musím povedať, že my sme ako prví zorganizovali konferenciu, spoločnú konferenciu ohľadne nadnárodných programov a my sme chceli zdôrazniť, e, že vôbec tieto programy existujú. Počas prvej konferencie sme odprezentovali na workshopoch rôzne e, témy, bol týždeň otvorených dverí, rôzne diskusie na pracovných skupinách, takže rozprútili sme túto diskusiu, ale ešte nie sme e, tak ďaleko, že by sme niektoré témy mohli aj uzavrieť. Ale ako som už povedala, diskusiu sme rozprúdili v rámci toho tzv. varšavského procesu. Ide aj o programy mimo EÚ a podľa mňa sa uberáme správnym smerom. Ide o to, aby dánske a cyperské predsedníctvo pokračovali e, v tejto ceste. Ďakujem pekne teraz Giorgio Stavrakakis. Ďakujem pekne pani predsednička, vážená pani ministerka. V prvom rade sa chcem vám srdečne poďakovať a chcem vám zablahoželať za všetky tie e, iniciatívy. Chcem poukázať hlavne na to, že čo sa týka územného rozmeru európskej politiky, to je veľmi dôležité. A nedávno to bolo prezentované v Požňani. Čo sa týka Európskeho parlamentu, my zdôrazňujeme hlavne tie konkrétne ciele a, a koncentráciu v oblasti financií, ale nemali by sme sa obmedziť iba na 11 cieľov vo všeobecnom nariadení. A je tu totiž to ešte aj, e, sú ďalšie dva fondy a, a tie sú určené špecificky istým regiónom Takýto postup by bol nesprávny, pretože my sa potrebujeme zamerať na integráciu tak komplexne. Závery predsedníctva sú dôležité pre politiku súdržnosti. Politika súdržnosti sa musí eh, pozrieť na špecifika daných regionov Takže regióny by mali mať e, možnosť e, navrhnúť e, vhodné finančné prostriedky. Pokúsim sa hovoriť pomalšie, hovorí rečník. Hovorili ste o dôležitých aspektoch politiky súdržnosti, ale ja myslím, že je teraz trošku ťažkopádnejšia, pretože e, územná súdržnosť je teraz v Lisabonskej zmluve a e, tie e, ciele sú širšie. Dokazuje to aj stratégia EU 2020. No ale čo sa týka budúceho programovacieho obdobia, E, tu by sme mali vyčleniť viac prostriedkov aj vo svetlej stratégie EU 2020, aby sme dosiahli niektoré hlavné ciele politiky súdržnosti. Potom je tu návrh komisie. Ja myslím, že sa dá povedať, že vítame závery polského predsedníctva. My sa pokúsime, aby tie schválené nariadenia skutočne boli aj uplatnené v záujme e, územnej súdržnosti. Ďakujem pekne. Myslím, že to nebola otázka, skôr taký komentár, ale ak by na to chcela e, zareagovať pani ministerka, samozrejme môže. Teraz Derek Von. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať polskému predsedníctvu za odvedenú prácu. E, ja myslím, že sa im podarilo dobre bojovať za regionálnu politiku. Mohli by ste nám povedať e, konkrétne, ako sa k tomu postaví rada, sú rozdiely možno medzi členskými krajinami, čo sa týka budúcnosti, politiky, súdržnosti. Takže my by sme od vás chceli počuť čo najviac, keď už mastu tu máme. Vy ste už hovorili o makropodmienečnosti, ale ešte niekoľko vecí. E, zásoby pre e, výkony. Ja neviem, viete, čo si o tom myslia členské krajiny a viete, či členské krajiny e, uvažovali nad tým, že by možno obmedzili túto zásobu alebo rezervu v rozpočte možno, že nebude dosť času, aby členské krajiny využili všetky prostriedky v daných regiónoch. A ešte jedna vec. E, mesta, mestské oblasti. Možno, že by ste nám mohli povedať viac o tom, ako chcú členské krajiny zadefinovať mestské oblasti, alebo či to nechajú na regióny. A ešte posledný bod, celkové financovanie po roku 2013 v oblasti politiky súdržnosti. Vy ste v úvode povedali, že členské krajiny e, so, e, podporujú e, návrhy celkovo, ale možno, že niektoré členské krajiny by chceli obmedziť prostriedky pre politiku súdržnosti po roku 2013. Mohli by ste nám povedať, že koľko členských krajín si to myslí, či je to väčšina možno, že väčšina je za zvýšenie prostriedkov po roku 2013. Ďakujem. Oldřich Vasák. Eh, vážená pani predsedkynie, pani... vážená pani predsednička, pani ministerka, dovolte mi, aby som vyjadril veľkú spokojnosť nad spoluprácou s polským predsedníctvom, pretože môžeme porovnávať niekoľko predsedníctiev predtým a myslím si, že Práve náš výbor bol v týchto rokovaniach veľmi účastný a mohli sme sa podielať na jednotlivých postupoch. Napriek tomu mám samozrejme niekoľko pozitívnych pripomienok k nariadeniam a ešte aj niektoré otázky. Vítam bez pochyby zachovanie súčasnej miery spolufinancovania, obzvlášť v tejto dobe. Je to pre nové členské štáty mimoriadne dôležité som rád, že dochádza k harmonizácii pravidel pre využívanie jednotlivých fondov ako takých, ale v oblasti <clears throat> efektivity a zvýšenia výkonnosti mám jednu otázku. Vieme, že do niektorých regiónov tiekli peniaze mnohé roky, napríklad talianské mezižorno, ale za toto množstvo rokov nedošlo k zvýšeniu DPH ani zvýšeniu úrovne tohto regiónu. Ako si predstavujete túto oblasť, e, keď komisia hovorí jedna veľkosti sa hodí pre všetkých, ako budeme určovať pomery medzi jednotlivými fondami. Neznižili sme tým efektivitu alebo manévrovateľnosť daného štátu z hľadiska využitia prostriedkov. To znamená, otázka je, pretože zrejme nechceme penalizáciu ako budeme vynúcovať plnenie týchto podmienok, e, teda či sa splnili kritéria alebo nie. A druhá otázka je, či sa príliš nezvezujeme pri využívaní týchto fondov. Ďakujem. Ďakujem. Pani ministerka. A môžem povedať, že e, čo sa týka prvého vystúpenia, tak to nebola nejaká konkrétna otázka, to bola pripomienka, ale pokúsim sa na to reagovať. Predsedníctvo, polské predsedníctvo sa snažilo o týchto veciach e, veľmi intenzívne diskutovať a najmä o tom, aby sme e, tieto veci riešili špecificky pre každý región a upriamujem pozornosť na to, že to nie sme len my, a nie len my, ale e, na ten dokument e, spoločného strategického rámca, ktorý podľa mňa e, dosiahne to, čo zatiaľ nám chýba, to znamená koordináciu rozličných politík, to znamená politika rozvojová, politika súdržnosti a regionálna politika a možno aj iných politík e, a bude ich koordinovať tak, aby čo najlepšie zodpovedali e, regiónom, potrebám regiónov v Európe. Pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týka eh, performance reserve, to znamená tej rezervy, diskusia, ktorá prebehla v rade, sa sústredila na to, aby ministri našli čo možno najefektívnejšie, najlepšie mechanizmy, tak, aby cez túto rezervu výkonnosti dosiahli čo možno najvyššiu efektivitu e, programu. Návrh komisie obsahuje množstvo pozitívnych e, prvkov. Poprvé, nie je to rezerva na úrovni EÚ, ale je to systém vlastne národných rezerv, záväzných národných rezerv. Po druhé, e, neexistuje tu nejaká nezdravá konkurencia medzi operatívnymi programami. Podiel tejto rezervy bude úmerný tomu, aby boli dosiahnuté tie milníky alebo tie priebežné ciele, ktoré sa stanovujú na úrovni členských štátov a na úrovni regiónov. Vlastne e, členské štáty a regióny si ich stanovujú v rámci tejto výkonnostnej rezervy. A vďaka tomu všetkému môže táto výkonnostná rezerva, performance reserve, pomôcť e, k tomu, aby sa politika v súdržnosti zamerala na výsledky. E, v zásade už e, v tomto rozpočtovom období sme trošku experimentovali s touto výkonnostnou rezervou a výsledky boli, e, musím povedať, nejednoznačné, lebo prostredníctvom tejto výkonnostnej rezervy môžeme zvýšiť efektivitu a zameranie na ciele. Na druhej strane je treba ale povedať, že množstvo členských štátov sa obáva, respektíve vyjadrilo obavy, že tieto návrhy Európskej komisie môžu e, vlastne posúvať dopredu také jednoduché projekty a v tom e, spočíva určité riziko. To znamená, že e, tie viac inovatívne môžu byť na úkor tých jednoduchých projektov a potom si nebudú regióny ani štáty stanovať ambiciozne ciele. Polské predsedníctvo sa snažilo viesť e, túto diskusiu na základe svojich skúseností, pozitívnych musím povedať, skúseností s výkonnostnou rezervou. Myslím si, že tieto stimuly sú naozaj veľmi pozitívne. Ak sa to bude oberať týmto smerom, tak e, to prispieje k zefektívneniu politiky. A teraz k otázke, aha, prepačte, ešte definícia mesta alebo mestskej oblasti. Uh, momentálne diskusia, ktorá sa týka definície mesta alebo mestských a prímeských oblastí, sa vlastne vedie v tom smere, že táto definícia nebude prijatá na európskej úrovni. Že tieto definície mesta, mestských a prímeských oblastí by mali byť príjmané na nižších úrovniach, čo vlastne platí aj pre alokáciu prostriedkov a v zásade e, to platí pri všetkých opatreniach tohto typu, pretože mali sme pocit, e, že ak by sa toto harmonizovalo, táto definícia harmonizovala a ak by sme našli definíciu pre stovky rozličných mestských oblastí, tak by to naozaj asi nebolo šťastné riešenie a ak je možné niečo efektívne robiť na nižšej úrovni, tak by sa to tam robiť aj malo. Ospravedlňujem sa za tie krátke e, vstupy a za to, že preskakujem, ale musím si pripomínať tie otázky, ktoré zazneli. Rozpočet. Počas formálnych aj neformálnych rokovaní sme nehovorili rokovaniach sme nehovorili o výške rozpočtu. Tie diskusie sa diali v rámci širšej debaty o viacročnom finančnom rámci. Inými slovami, na našich zasadnutiach o výške rozpočtu v zásade nepadlo ani slovo. My sme sa skôr sústredovali na rozpočtové priority, na ciele a hlavne na to, ako zabezpečiť, e, aby sa táto politika uberala v budúcnosti správnym smerom. A teraz k otázke pána poslanca Vlasáka, ktorú som si interpretovala tak, že sa týka automatizmu alebo určitého automatizmu pri alokáciách a intervenciách z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a to isté sa týka inovatívnych projektov a iných politík, že sa objavujú rôzne témy, respektíve oblasti, ktoré by mohli byť predmetom um, účelového viazania alebo vyčlenovania prostriedkov a k tomuto Chcem povedať, že z diskusie vyplynulo, že toto by malo byť súčasťou partnerskej zmluvy a nie, a to musím povedať, že zásadne nie. A toto vyplynulo aj zo zasadnutia rady v piatok pre všeobecné záležitosti. Nemalo by to byť tak, že by sa automaticky stanovovali nejaké miery príspevku alebo alokácie na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka. Tiež by som chcel poďakovať za to množstvo iniciatív, ktoré polské predsedníctvo realizovalo, obzvlášť pokiaľ ide o diskusiu o politike súdržnosti. A podľa mňa sa nám podarilo dosiahnuť jeden dôležitý cieľ, a to je ten, že politika súdržnosti je široko akceptovaná v celej Európskej únie a tá dobrá atmosféra, pokiaľ ide o politiku súdržnosti, je faktom v súvislosti s tým, že keď e, bol na stôl daný nový legislatívny návrh, tak bol prijatý veľmi dobre. E, ja viem, že sú tu ešte e, určité konkrétne oblasti, kde sa líšia názory a ja nebudem klásť otázky, ktoré som chcel položiť, alebo respektíve pochybnosti, lebo pani ministerka na ne už zodpovedala, ale ešte mám dve také otázočky. Či ste v rámci rady diskutovali o tom, ktoré finančné toky by mohli byť e, e, blokované v súvislosti s prijatím e, protikrizových opatrení, ak to teda nebudú prostriedky z politiky súdržnosti. Inými slovami, ktoré, ktoré prostriedky je možné blokovať, ak to nebudú prostriedky politiky súdržnosti, tak aby ten protikrizový mechanizmus bol efektívny a teda samozrejme otázka je, či sme v stave e, blokovať iné zdroje prostriedkov. A druhá vec, máme tu totiž čo dva balíky e, legislatívne. Politika súdržnosti a spoločná polnospodárska politika. Chcem sa opýtať, ktoré podľa názoru pani ministerky, ktoré z týchto riešení nás e, vlastne približujú k integrácii týchto dvoch politík, politiky súdržnosti a spoločnej poľnospodárskej politiky, pretože e, v tejto etape e, je ťažko pozorovať, ja som vás trošku očakával, že bude dochádzať k zbližovaniu týchto politik. Ja e, zasedám aj na stretnutiach polnospodárskeho výbora, tam sa hovorí o rozvoji vidieka a zdá sa mi, že to bude aj naďalej odseparované od politiky súdržnosti. Ja som mal ten dojem, že sa bude pracovať na tom, aby sa dosiahla integrácia práve rozvoja vidieka, obzvlášť modernizácie vidieka s politikou súdržnosti, že teda tieto dve politiky budú nejakým spôsobom konvergovať a že budú e, lepšie fungovať. A my sme začali už aj E, práce e, v tejto oblasti po vstupe do účinnosti novej zmluvy. A nielen pani ministerka, ale aj ďalší spolupracovníci, ktorí sa zúčastnili na týchto prácach, e, sa prečenili o to, že ten krátky, ale veľmi náročný čas sme strávili veľmi dobre. Ďakujem. Joachim Cele. No, pani predsednička, e, pani ministerka, v prvom rade ďakujem pekne za to, že na konci polského predsedníctva ste e, si našli cestu k nám. Ďakujem polskému predsedníctvu rady za veľmi dobrú spoluprácu. E, treba konštatovať, že Polsko sa veľmi dobre pripravilo zorganizovala svoje predsedníctvo rady Náš problém, keď hovoríme o koheznej štruktúre regionálnej politiky, bohužiaľ spočíva v tom, že poľské predsedníctvo rady sa práve skončilo. A keď kolega Olejničak sa tak optimicky viedril, že kohezná štruktúrna politika eh, v Európskej únii je nesporná. Možno, že to platí pre náš výbor a členov tohto výboru, ale v širšej perspektíve v parlamente dokonca aj z hľadiska členských štátov. To nie celkom tak. A to, čo nám predložila komisie vo forme nariadenia, a takisto e, aj diskusie na posledných zasadnutiach výboru, ako aj dnes, poukazuje na to, že pri viacerých návrhoch nariadenia e, e, vznikajú skôr otázky a máme posledne menej odpovedí. A veľmi e, ľutujem to, že v krajine ako je Polsko, e, pre ktorú táto súdržnosť a politika je ťažisková, Myslím si, že mm, pre ostatných predsedníctvách e, budú iné dôrazy a nie regionálna alebo kohezná politika. A spomenuli ste viaceré ehm, mm, námety pre ďalšiu diskusiu, eh, ktorá nás bude nepochybne sprevádzať do budúcnosti. Ehm, mm, takisto aj otázka eh, organizácií a štruktúr, ktoré by mohli sprevádzať tento proces diskusie. Eh, samozrejme, Polsko má v rade veľmi dôležitý hlas. Takisto aj otázka ohľadom vnútornej organizácie polskej vlády. Doteraz cez hraničná politika medzi štátmi Európskej únie e, e, e, bolo predmetom činnosti Polského ministerstva zahraničia. Myslím si, že doteraz sa preukázalo, že a hovoria o tom aj hlasy zúčastnených regionov z Polska a Nemecka hovorí o tom, že E, treba aj e, regionálnu politiku možno, že uvoľniť z ministerstva zahraničia aj v Európe preniesť na ministerstvo, ktoré majú na starosti regionálny rozvoj. Ďakujem. Thank you, Joachim. Ďakujem, Joachim. Chcela by som ťa informovať, že počas januárového zasadnutia sem príde Nikolaj Vámen, to je dánsky minister, ktorý má na starosti regionálny rozvoj a takisto aj politiku súdružnosti. A všetky stretnutia, ktoré sme doposiaľ mali, ukázali, že aj Dánsko je veľmi oddané veci regionálnej e, politiky a politiky súdružnosti, takže predpokladám, že to tak zostane aj po zvyšok predsedníctva dánskeho. Všetko je vlastne ešte pred nami. Marie-Therese Sanchez-Smith. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj vám, pani ministerka, za ambicióznu prácu, ktorú ste odviedli a ďakujem aj za záujem Polského predsedníctva o polit- regionálnu politiku. Viackrát ste hovorili o integrovanom, integrovanom územnom prístupe. Ja myslím, že to znamená zapojenie rôznych regionálnych aktérov. My vieme a ako dôležitá je správa na rôznych e, úrovniach, e, aj to, aby samozprávy boli zapojené do vytvárania budúcej politiky súdržnosti. Myslím, že e, toto je jasné, ale neviem, či je aj principiálna zhoda, nakoľko sa rada chce formálne zapájať na tejto správe, ktorá sa týka viacerých úrovní. Ďakujem. A Lambert van Nistelrooy je posledný rečník na zozname. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel neskoro a nestihol som váš príhovor. Ale mám jednu takú drobnú otázočku, ktorá sa týka politiky susedstva. Viem, že polské predsedníctvo hovorilo o tom, že tie operačné programy e, pre hraničné alebo prihraničné oblasti mm, sa nevyvíjajú tak, ako sa všeobecne očakávalo a predsedníctvo hodlalo viesť e, diskusiu o tom, ako tieto veci zlepšiť a prípadne aj vniesť do týchto projektov nástroj ERDF a program Interreg. Na poslednom plenárnom zasadnutí parlament rozhodol, o Davidovej správe o budúcnosti susedskej politiky a samozrejme toto je niečo také širšie, týka sa to aj demokratizácie a poskytovania podpory mimovládnym organizáciám, ale v jednom z pozňovacích návrhov, ktorý, predal náš, eh, ktorý eh, predložil náš výbor sa hovorí o tom, že je potrebné znovu sem vniesť zrejme nástroj ERDF a ďalšie, ktoré pomôc, pomôžu operatívnym programom v hraničných oblastiach. Môžete nám povedať, či sa o tom viedla diskusia na úrovni rady, prosím? Ďakujem, pani ministerka, nech sa páči. Otázka, ktoré ďalšie finančné toky by mohli byť e, blokované, ak nie teda fondy politiky súdržnosti. Samozrejme, e, tie politiky, ktoré môžu byť blokované, sú e, aby som povedal, že tie názvy ešte tak lietajú v povetri, aby som túto chvíľu nechcela konkrétne menovať jednotlivé programy financovania, ktoré by mohli byť predmetom blokovania. My sme diskutovali e, o tom, alebo niekoľko, niekoľko členských štátov, obzvlášť e, pobalské štáty, hovorili o tzv. makropodmienenosti. Inými slovami, tieto štáty chceli, aby táto makrokondicionalita bola prepojená na politiku súdržnosti, ale väčšina členských štátov e, bola proti tomu. Ehm, pretože nevždy dokážu splniť ehm, makroekonomické ukazovatele a požiadavky koheznej politiky. Pokiaľ ide o koheznú politiku a mm, jej prepojenie na makroekonomickú politiku, nepochybne ľudia, ktorí majú na starosti túto koheznú politiku, ehm, sú presvedčení, že e, je potrebné prepojenie medzi SPP, koheznou politikou, makroekonomickou politikou. Veľmi jasne si dnes uvedomujeme, že je e, v skutku veľmi e, zložité uplatňovať tieto politiky osobitne, zvlášť. Komisia navrhuje nástroj, partnerská zmluva, strategický rámec, pokiaľ by sme ich využili, mohli by sa stať určitým eh, mm, eh, určitou strechou pre obidve oblasti a obidve politiky. Keď hovoríme o práci venovanej koheznej politiky, eh, častokrát počujeme, že spoločná polnohospodárska politika alebo vidický rozvoj predstavujú určitú formu regionálneho rozvoja a že treba spojiť tieto dve oblasti. Napriek tomu a mali sme na túto tému diskusiu v Poľsku a zistujeme, že mm, existujú odborníci, ktorí sa prekláňajú k inému názoru. Ľudia, ktorí sa venujú poľnohospodárskej e, politiky, častokrát prehľadajú koheznú politiku a podľa všetkého si nevšímajú prepojenie medzi týmito dvomi oblastiami politiky a musíme e, ich presvedčiť, že nejde o dve oddelené politiky. Keď hovoríme o pozitívnom dopade e, európskeho financovania v konkrétnom regióne, treba sa uistiť, že toto financovanie e, pôsobí komplementárne a musíme mať jasné, že dnes to neplatí. Ďakujem veľmi pekne za láskavé slova ohľadom výsledkov polského predsedníctva. Chcela by som všam potvrdiť to, čo povedala pani predsednička. Dúfam, že vás príjemne prekvapí, prekvapia prepačte, aj výsledky dánskeho predsedníctva, pretože my sme e, doteraz veľmi úzko spolupracovali s nastupujúcim dánskym predsedníctvom v rámci TRIA. E, pracovali sme s predchádzajúcou vládou a pánom ministrom Flamanom, ktorý inicioval e, s nami veľmi e, e, aktívne rozhovory i hneď ako sa ujal funkcie. A myslím si, že je to dobrým prísľubom do budúcnosti. Takže samozrejme nechceme prejudikovať túto situáciu do budúcnosti dnes, ale som presvedčená, že výsledky budú pozitívne. To si myslí polské predsedníctvo ako celok. Chcela by som využiť túto príležitosť a spomenúť tú skutočnosť, že za súčasného stavu e, e, pozorujeme rôzne názory jednotlivých e, vlád. Keď sa rozprávame s kolegami, s ministrami na Rade pre všeobecné záležitosti, máme tam zastúpených aj troch ministrov zahraničia, Ostatní ministri majú na starosti koheznú politiku a počas našich rozpráv všetky členské štáty hovoria jedným hlasom. Zatiaľ, čo na rôznych e, formáciách rady, e, častokrát e, iní ministri z toho istého štátu nemajú jednotný postoj. To je problém, ale mám pocit, že v Dánsku tento problém nie je. To znamená, že mám veľmi pozitívny pohľad do budúcnosti a podľa mňa budeme naďalej spolupracovať. Budeme pracovať ruka v ruke s dánskym predsedníctvom, tak ako aj Dani eh, spolupracovali s nami ešte predtým, ako sme do, nastúpili do funkcie predsedajúceho štátu a neskôr. A eh, priamo teraz reagujem na pani eh, poslankyňu Sanchez Schmidt a na otázku, ktorá sa týka regionálnej úrovne a potreby presunúť na túto úroveň e, rozhodovacie právomoci. Všetky, všetky členské štáty si uvedomujú, že regionálna a lokálna úroveň sú veľmi dôležité, najmä e, lokálna úroveň z hľadiska rozvoja miest. A napriek tomu sa nehovorí o možnosti zahrnúť e, regióny a vyššie územné mm, celky do práce na partnerských zmluvách. Čiže je tu určitý námet, predstáva, je tu potreba spolupracovať e, e, s regionálne a lokálne úrovňou, avšak nemali sme žiadnu debatu o partnerských zmluvách na tejto úrovni. Kolega mi e, hovorí, že Belgicko je jediným štátom, ktoré spomenul e, potrebu zahrnúť regióny do tejto rozpravy. Pán e, van Nisteraj, naozaj, keď som reagovala na otázku pani poslankyne Manner, e, ktorá sa pýtala ohľadom územnej spolupráce. Na túto tému som sa viedel veľmi podrobne, ale dovolím si ešte raz zopakovať prípadne poviem e, teraz niečo nové. V Polsku máme skúsenosti, čo sa týka politiky susedstva a spoločných aktivít realizovaných e, členskými štátmi aj štátmi, susednými štátmi mimo únie. E, zhromažďujeme takéto skúsenosti a v Polsku takéto skúsenosti sú mierne povedané zväčša záporné. A naozaj, pokiaľ takéto programy sa realizujú takýmto spôsobom, mám na mysli eh, eh, programy politiky susedstva, potom máme problémy nielen pri naplnení cieľov, ale aj vynakladaní zdrojov. To znamená, že treba sa venovať tejto otázke väčšiu pozornosť. Eh, Fínsko rozbehlo veľmi energické aktivity a budeme podporovať veľmi Fínsko. A teraz eh, v mene komisie Nikolas Martin. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcel využiť príležitosť a poďakovať pani ministerke Binkovskej za osobné odhodlanie a za oddanosť koheznej politiky. Eh, eh, Komisia si veľmi váži všetky výsledky, ktoré sa dosahli vďaka vašej podpore a E, e, príspevkom vašich spolupracovníkov. E, vám sa podarilo veľmi rýchlo schváliť dve modifikácie súčasného nariadenia pre súčasné obdobie. To je veľmi dôležité. A práve vďaka tejto sústredenej činnosti predsedníctva, samozrejme spolu s podporou výboru a pani predsedničky, práve vďaka tomu sa podarilo dosiahnuť tento výsledok a to preukázalo, čo všetko sa dá dosiahnuť v prípade, že je tu mm, zjavná politická potreba. E, veľmi si vážime to, ako prebehala rozpráva o územnom rozmere našej politiky vo viacerých fórach, ako povedala pani ministerka. Myslím si, že to bolo dobrým východiskom pre našu diskusiu o koheznej politiky a o prepojeniach medzi e, územným rozmerom tejto politiky a dôrazom na stratégiu EU 2020. Myslím si, že slova, ktoré sa, e, prepáčte, krok, ktorý sa podarilo dosiahnuť z hľadiska regulačného balíčka, sú naozaj e, veľmi významné, najmä s prehľadnutím na krátkosť času. Ja som veľmi trpel, ale veľmi rád trpel, pretože pri tejto práci, pretože komisia súhlasí s tým, že treba e, zabezpečiť rýchly pokrok a sú tu viaceré dôležité bloky, kde sa urobila veľmi dôkladná príprava a je to e, skvelý základ pre činnosť dánskeho predsedníctva, kde by e, mohlo nadviazať. A niektoré z týchto otázok sa nastorili v piatok na Rade pre všeobecné záležitosti a tam sme vysoko ocenili to, že táto rada bola venovaná koheznej politiky a to umožnilo urobiť užitočnú rozpravu a dosiahnuť jasné výsledky. A teraz niekoľko e, slov ohľadom e, trých, troch prepačte, e, kľúčových otázok pre ďalšiu diskusiu ohľadom regulačného balíčka a všetkého, čo je dôležité pre tento výbor. Pokiaľ ide o spoločný strategický rámec na strane komisie, E, sa domnievame, že treba teraz zdôrazniť e, e, vývoj vypracovania obsahu tohto strategického rámca, aby sme vedeli, ako čo najviac získať z tohto dokumentu. Chceme pripraviť návrh tohto materiálu a prezentovať ho, aby sme získali reakcie jednak rady, ale aj parlamentu s tým, aby sme sa zorientovali, či máme spoločný názor na to, ako zabezpečiť jednak strategický e, prvok, ale aby tento dokument bol užitečný, aby mohol slúžiť referenčným bodom pre e, e, členské štáty, ktoré budú pripravovať partnerské zmluvy a programy. Domnievame sa, že v tejto súvislosti sa nám podarí dosiahnuť pokrok aj v otázke prijatia, teda postupu prijatia tohto dokumentu. Pokiaľ ide o druhú záležitosť, e, e, odporúčanie pre konkrétne krajiny, to súvisí s tým, ako sa bude realizovať e, mechanizmus prepojenia koheznej politiky a priorít EU 2020. Je tu spoločná dohoda, ktorá bola potvrdená na rade. Otázka znie, ako vytvoriť e, takýto vhodný mechanizmus, ktorý by zabezpečil toto prepojenie. Komisia sa domnieva, že e, e, odporúčania pre konkrétne krajiny, špecifické odporúčania sa musia stať súčasťou tohto procesu, lebo sú súčasťou existujúceho mechanizmu uplatnenia stratégie, realizácie stratégie EU 2020 a umožňujú zabezpečiť, aby národné reformné programy účinne prispeli k e, naplneniu týchto priorít. Pokiaľ, uh, pokiaľ súhlasíme s tým, že kohezná politika je dôležitá z hľadiska zabezpečenia finančnej podpory, naplnenia priorít a cieľov EU 2020, potom musíme súhlasiť s tým, že špecifické odporúčania pre konkrétne krajiny musia zohrať svoju úlohu. Podľa e, komisie nie je možné si predstaviť, že jednak príprava e, programov a partnerských zmluv v členskej štáte je, e, sa dá urobiť bez zohľadnenia špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Nemôže to ignorovať ani hodnotenie komisie. To znamená, že treba zabezpečiť, aby mechanizmy, ktoré, ktoré vytvoríme, zaistia takéto prepojenie. A je to jedna z úloh spoločného strategického e, rámca e, s tým, aby sme e, zabezpečili takéto prepojenie a napokon tematická koncentrácia. Aj tu máme širšiu zhodu o tom, že takáto koncentrácia je potrebná, ale zároveň treba zaistiť flexibilitu. Nemáme však jasnú predstavu o tom, ako to dosiahnuť takúto flexibilitu. Komisia sa domnieva, že je tu stále priestor na e, ďalšiu analýzu e, toho, ako sa e, títo mechanizmy pre rôzne fondy budú realizovať. A ešte si neuvedomujeme význam potrebnej flexibility v týchto mechanizmoch. A bolo by veľmi užitočné, aby sme sa prakticky pozerali na to, kde existuje konkrétna potreba takéto flexibility s tým, aby sme mm, e, zabezpečili e, určité územné požiadavky tam, kde bez takéto flexibility e, by mohli vzniknúť isté anomálie. Takže podľa nás táto diskusia bola veľmi užitočná rovnako ako aj e, diskusiu v pracovnej skupine rady, pretože to je základom e, pre napredovanie počas e, dánskeho predsedníctva. Počas diskusie pani predsednička boli nastolené viaceré otázky. Som presvedčený, že sa k tomu vrátite počas pokračovania vášho rozhovorov odpoludne. Ďakujem pekne, Nikolás. A na základe toho, čo si povedal, chápem, že E, je tu určitá divergencia e, názorov a táto informácia je veľmi dôležitá pre parlament. A to znamená, že túto časť vášho vystúpenia môžeme brať ako príspevok k ďalšiemu bodu. A teraz v mene nás všetkých prítomných v tejto miestnosti, ale aj ostatných, ktorí už majú e, vianočnú náladu a sú doma. Chcela by som povedať, že sme si veľmi vážime našu spoluprácu. A rovnako e, e, veľmi e, ceníme to, to intenzívne nasadenie. Medzi 6. oktobrom, keď komisia schválila regulačný rámec a 16. Decem, 16. decembrom, keď rada nadvezala na túto činnosť predsedníctva. Medzi tým uplynuli dva mesiace a 10 dní. To znamená, že počas tohto obdobia sa podarilo dosiahnuť veľmi veľa a dúfam, že uh, rovnakým tempom budeme pokračovať aj v nastupujúcich mesiacoch. Čiže ešte raz veľmi pekne ďakujem, pani ministerka, za váš príspevok, vašu angažovanosť. Samozrejme, rátame s tým, že budete nemenej angažovane e, e, využívať e, zhromaždené skúsenosti. To bude veľmi dôležité aj pre nastupujúce predsedníctva aby s vami dokázali spolupracovať. Hádam ešte, poskytnem vám povedať nám dovidenie Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať vám všetkým za spoluprácu. Dúfam, že budeme aj naďalej spolupracovať e, s ostatnými predsedníctvami e, v rámci trie. A samozrejme veselé Vianoce, pretože ostáva nám iba 4, ostávajú nám iba 4 dní. Možno, že si každý nevšimol. Takže ešte raz e, veselé Vianoce a všetko dobré do nového roku a prajem aj e, veľa e, nádejných vecí pre Európu. Ďakujem pekne. Ešte dovolím si e, sa rozlušiť s pani ministerkou. Chvíľu strpenia, prosím. Colleagues, we just have milí kolegovia, ešte dve minútky, potom prejdeme e, e, k ďalšiemu bodu programu. A chcela by som využiť tieto dve minútky, e, aby som vám oznámila v mene predsedničky v súvislosti s bodom 10. Ide o novelu nariadenie o nástroje na spoločné vzdelanie rizik. Dnes o tom nebudeme diskutovať, pretože dynamika procesu neumožňuje nám e, pripraviť e, zmysluplnú výmenu názorov dnes. A preto odporúčam, aby sme to urobili počas nasledujúceho stretnutia. Medzi tým diskusie v rade boli odročené, 15. decembra neprebehli, stane sa tak zajtra, takisto aj stretnutie, ktoré sme plánovali dnes ráno medzi všetkými inštitúciami vrátanie stretnutia tenivých spravodajcov, e, spravodajcov komisie EIB a danským predsedníctvom a poľským predsedníctvom. Toto stretnutie medzi všetkými týmito aktérmi sa nemohlo konať, pretože väčšina z vás e, dnes ráno e, nebola prítomná v Bruseli. To znamená, že toto technické stretnutie určené na to, aby sme sa lepšie zorientovali, sa bude konať 11.1. a potom 21. 5. januára na zasadnutí nášho výboru e, si vymeníme názory ohľadom tohto nového návrhu Európskej komisie. Týmto by som uzavrela e, bod oznámenia predsedničky a prejdeme ku ďalšiemu bodu programu. A to je tá druhá diskusia e, v našom výbore o spoločnom všeobecnom nariadení. Táto diskusia vychádza z pracovného dokumentu, ktorý ste dostali 14. Eh, eh, novembra. Dnešná diskusia eh, je v súlode s tým, na čom sme sa dohodli s dvomi spravodajcami a chcela by som odovzdať im slovo, neviem v akom poradí, Lambert Constance, e, vyzývam vás, aby ste sa vedeli ako prvý, takže máte slovo, pokiaľ by ste chceli niečo povedať úvodom. Nech sa páči. We, we, we do it, um... Áno, robíme to, robíme to opätovne. Niekedy e, e, som dezorientovaný, kto je na rade. Ja? V poriadku, ďakujem. Takže z procedurálneho hľadiska je e, jasné, že už sme minule urobili prvý úvod do problematiky. Mali sme tam 11 bodov, ktoré sú jednoznačne e, e, bodmi, ktoré vyjadrujú e, to, o čom treba hovoriť predovšetkým, až potom prejsť k vypočutiu a už ďalej k návrhu zmien novel. Takže tentokrát by sme mohli si vypočuť ďalšie príspevky kolegov. E, minule to bolo trošku obmedzené nedostatkom času, takisto aj e, e, boli tam určite medzi na strane spravodajcov o, o, k ďalším naredeniam, takže sme pripravení si vypočuť ďalšie pripomienky. Čiže čo sa tu zmenilo? My sme vypustili štyri body, ktoré treba teda vybrali sme 4 body, ktoré si treba e, vysvetliť, potom zoberieme ďalšie 3-4, potom ešte a potom e, už prejdeme k fáze navrhovania mm, e, zmien. Takže tentokrát to bol bod 1, tu je jasné v našom výbore, e, čo sa týka spoločného strategického rámca. Sme toho názoru, že pôjde o integrovanú súčasť legislatívneho e, e, postupu spolu rozhodovania v parlamente. A mali by sme porozmýšľať nad tým, či to má byť osobitné nariadenie alebo príloha k tomuto nariadeniu. Myslím, že o tom by sa ešte mohlo diskutovať, ale každopádne e, viete, aké máme, aké si kladieme otázky. Je dobré, že právna služba rady skonštatovala, že by sa malo postupovať riadnym spolurozhodovacím postupom a bol zaslaný aj jasný list, aby Európska komisia sledovala túto cestu. My sme už e, položili otázky, ako sa má nahliadať na tieto dva nástroje, my sme naozaj radi, že rada už vyjadrila to isté želanie. Čiže prejsť od delegovaného aktu k riadnemu legislatívnemu postupu. To je prvá vec. Práve som počul od komisie, že chce pripraviť dokument ja myslím, že je to správne, ale máme už teraz jasno v názore parlamentu, možno, že by sa mohli právnici porozprávať e, s tými, ktorí e, rozhodujú na politickej úrovni. Každopádne to treba spraviť a potom zmluva o partnerstve. tam je naozaj niečo, s čím sme mohli ďalej pracovať postoj Európskeho parlamentu. Už naposledy komisia povedala, že to je dokument, ktorý ide z dola nahor. Takže nie je to iba predmetom vyjednávania medzi členskými krajinami, medzi vládami a Európskou komisiou, ale je to dokument, ktorý vychádza z takéhoto e, viacvrstvového postoja jednotlivých partnerov. Takže, ako som už povedal, mohli by sme sa vrátiť niektorým našim pôvodným myšlienkam, aby tu bola jasná definícia toho, kto sú partnery, aké sú zmluvné vzťahy, ako by mali byť. Potom tam máte naše podrobné otázky. A taktiež ste už počuli bodu 3. Je tu istý pohyb, ale malo by to byť e, jasnejšie tie tematické priority a otázka flexibility. Pretože politika súdržnosti je viac ako stratégia EU 2020 aj s tými kritériami. Takže mal by to byť istý mix, mali by sme ten dodatočný územný rozmer ktorý nefiguruje v stratégii EU 2020. Ja by som možno, že skončilo tu a o flexibilite nehovorí Konstance, pretože máme e, jasné nápady, ako e, posilniť túto flexibilitu, ale potrebovali by sme vedieť, aká je súčasná situácia. Ďakujem pekne, Lambert, za tvoj úvod. Kolegyne, kolegovia, určite ste si všimli, že naša diskusia s rôznymi zástupcami, tak e, komisie predsedníctva, ale aj ďalšími zástupcami regiónov je už dosť ďaleko, takže teraz už e, sa hovorí o konkrétnych témach, tie sú odzrkadlené aj v pracovnom dokumente. Ale keď pokračujeme v diskusii, tak e, musíme konštutovať, že napríklad tematické priority, flexibilita kvóty a partnerské zmluvy sú úzko prepojené. A keď potiahnete na jednom konci, tak na druhom e, sa to taktiež pohne viditeľne, takže musíme naozaj podrobne e, sa tomu venovať. Podľa mňa do konca roka by sme mali mať e, niekoľko konkrétnych návrhov v rámci diskusie, pretože musíme sa skôr či neskôr dostať k tomu, aby sme povedali, že my najskôr ako výbor a potom asi ako parlament chceme ísť e, konkrétnym smerom. A e, vy to vidíte už asi pri tých otázkach, napríklad tie partnerské zmluvy, my by sme boli radšej, keby sa intenzívnejšie zapojili regióny. Ale treba sa na to pozrieť aj z právnej stránky. E, samozrejme, každá členská krajina má e, inú ústavu. Takže e, to je niečo, čo si musia vyjasniť právne odbory. Je dôležitá politická vôľa samozrejme, chcieť intenzívnejšie zapojiť regióny, ale potom e, e, zakomponovať aj potreby jednotlivých regiónov do e, partnerských zmluv, ktoré by mohli byť aj záväzné. Podľa mňa by sme sa mali uberať týmto smerom. Keď to bude takto vyzerať, tak potom by sme mohli povedať, že tematická koncentrácia je v poriadku, ale musia byť e, viac zapojené regióny, tak aby si e, mohli rozhodnúť, samozrejme v rámci stratégie EU 2020, ale aj v rámci politiky súdržnosti, aby si mohli povedať, čo je e, pre nich dôležité a aby mali možnosť naozaj aj presadiť silnejšie svoje záujmy. No a potom e, návrh komisie v oblasti tematických priorít. O tom ešte podľa mňa treba taktiež diskutovať, či by sa predsa len nedalo ešte čo to doplniť. V minulých týždňoch, mesiacoch sme e, často hovorili o demografickom vývoji. Mm, máme k tomu aj správu, ktorú sme nedávno schválili v parlamente. Viem si predstaviť, že komisia bude tvrdiť, že už to je všetko obsiahnuté v tých uvedených prioritách, ale ja mám pocit, že eh, by sme mali hovoriť aspoň o prierezovej eh, téme, ktorou je tento demografický vývoj. V minulosti, keď sme eh, pracovali na príprave, tak sme možno vágne, ale v jednotlivých nariadeniach a programoch predsa len toto spomínali, ale mm, nepretavilo sa to do skutočných programov, neodzrkadlo sa to na vývoji v daných regiónoch a preto si myslím, že máme povinnosť e, teraz e, o tom hovoriť úplne jednoznačne, že budúci rozvoj e, samozrejme musí šetriť životné prostredie, ale musí to šetrnejšie zaobchádzať aj s tými dotknutými e, osobami, takže určite sa pozerať na vzťah medzi vývojom a obyvateľstvom, e, čo vlastne, aké sú potreby e, a budúce potreby, a ktoré potreby už nie sú aktuálne. A je tu potom otázka infraštruktúrnych e, programov, že tie už nemajú byť povolené v e, rozvinutých regiónoch. Neviem, mali by sme podľa mňa o tom diskutovať, či naozaj je užitočné mať e, výslovný zákaz v nariadení bez toho, aby daný región mal vôbec šancu sa k tomu vyjadriť, či by predsa len ešte niečo v niektorých oblastiach nepotrebovali. To sa mi nezdá keď sa e, povie infraštruktúra, e, väčšinou asi ľudia myslia na e, budovanie ciest, ale väčšinou je to oveľa viac. Takže ide aj o energetickú politiku, hlavne keď klademe dôraz na obnoviteľné zdroje energie. Musíme si teda jasne povedať, že decentralizovaná energe- energe, eh, decentralizované energetické rozdelenie je eh, dôležité a eh, teda aj úloha štrukturálnych fondov. Každopádne by sme o tom mali ešte diskutovať, pretože je zatiaľ kontraproduktívne to, čo sa uvádza v stratégii EU 2020. A e, štvrtý bod flexibilita a kvóty. O tom som už aj hovorila naposledy. A pravdu povediac, nedostala som sa oveľa ďalej, pretože e, my sa musíme pozrieť na to, koľko sa z jednotlivých fondov používa na čo, pretože čím zbližšie sa na to pozeráte, tým je to zmetenejšie a preto by som bola rada, keby sme tu spoločne eh, sa pozreli nielen na eh, spoločné eh, nariadenia, ale na všetky nariadenia o fondoch, aby sme naozaj diskutovali o tom, či je potrebné od samotného začiatku stanovať kvóty a, a, a hovoriť o vyčlenovaní prostriedkov. Ak chceme skutočnú flexibilitu pre regióny, tak e, možno e, v konečnom dôsledku ostane 10 a vďaka tomu sa bude e, dať urobiť skutočná politika súdržnosti. Mohol, mohla by som ešte uviezať niekoľko návrhov. Možno, že niektorí by sa potešili, ale druhý skôr naopak. A ja si myslím, že by sme mali stráviť pokojné sviatky a potom odpočinutý E, sa e, v novom roku k tomu vrátime, budeme mať plno síl, my e, sa ešte poradíme s Lambertom, takže dúfam, že budeme mať niečo optimistické pre regióny a vôbec pre politiku súdržnosti. Ďakujem. Ďakujem, Konstance, takže počítame s vašou múdrosťou a ja dúfam, že sviatky k tomu len prispejú. Teraz by mali stať slovo tieňoví spravodajcovia a spravodajcovia jednotlivých e, rámcových nariadení a taktiež e, zastupcovia možno, že z iných e, grémy. Pán Godmany samozrejme vystúpiť musí, ale mm, môžu aj ďalší. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Niekoľko menších pripomienok, ale ja si myslím, že nie je jednoduché prísť s jednoznačnou odpoveďou. Prvý bod najskôr, o ktorom hovorí pán pán Nistelroj. Ako je to so sociálnym fondom? Ostane to e, v spoločnom rámci, v rámci budúceho finančného výhľadu? To musíme vedieť jasne pretože e, je tu istá vôľa presunúť to, ale ak je to už jasné, tak e, v poriadku, ale ja osobne si myslím, že, že by sme e, nemali meniť nič. Má to samozrejme dopada, sú ľudia z iných výborov, ktorí si môžu myslieť niečo iné. Druhý bod, správa na s viacerých úrovniach, aj v malých e, krajinách e, demokracia prekvitá. Všetci sa e, chcú zúčastňovať na politike súdržnosti, chcú ju budovať, ale sú tu isté rozdiely, pretože v súčasnej politike súdržnosti malé krajiny, neviem, či sú v NAC 1 alebo v NAC 2, aj keď nie je veľký e, rozdiel. Možno, že je to veľký rozdiel pre moju krajinu, ale neviem, e, ako je to inak v prípade iných krajín. Malo by to tak ostať v budúcom e, finančnom výhľade, teda také isté územné pokrytie, taká istá plocha predsa len vyvstávajú isté otázky, pretože sú isté pnutia aj v rámci malých krajín, v rámci regionov. Regionálny e, rozvoj, e, miestne samozprávy chcú zohrávať výraznejšiu úlohu. V súčasnosti moja krajina, e, naše e, samozprávy si môžu robiť, čo chcú. Lotyšsko je považovaný za, e, považovaný za jeden región. Neviem, možno, že vy máte odpoveď na túto otázku. Potom bod 3, tematické priority. Keď e, sme prijeli uznesenie 2020 v parlamente, tak e, sme poskytli usmernenia komisie a náš výbor vypracoval mnoho návrhov Nie je to e, veľké percento našich návrhov v roku 2020, ale myslím, že by sme sa mali najviac poliehať na politiku súdržnosti, na tú dlhodobú perspektívu, ako aj povedali spravodajcovia, pretože e, potom bude rok 2020, 2030, je to možno zaujímavé, ale e, presahuje to trošku politiku súdržnosti, Takže áno, ide o to e, zvýšiť úroveň tých e, chudobnejších a teda, aby celok bol konkurencieschopnejší smerom na vonok a to je naozaj e, dlhodobé. Nestačí si stanoviť e, dátumy ako 2020-2030. Flexibilita a kvóty. Nie je mi to až tak jasné, pretože keď hovoríme o flexibilite, tak v súčasnosti je veľký rozdiel či chcete byť flexibilní v rámci jedného e, fondu, alebo ak sa vám teda nepodarí splniť požiadavky jedného fondu, tak nie je jednoduché prejsť na druhý. A je to o to ťažšie pre žiadateľov a príjmateľov. E, niečo takéto dosiahnuť. Možno, že máte projekt v rámci Fondu pre rozvoj vidieka alebo e, sociálneho fondu a jednoducho sa zaseknú a už nemajú možnosť e, navrhovať nové projekty. Chceli by prejsť na e, iný fond, ale je to ťažké. Hovoríme o takejto flexibilite alebo o nejakej inej. Neviem. Každopádne si myslím, že by to malo byť jasné. Možno nie tu, ale treba jasne povedať, že ak pracujete e, v rámci jedného fondu, tak e, musíte ostať v jeho hraniciach a nie si myslieť, že môžete prechádzať na ďalšie a ďalšie. Kvóty, to mi taktiež nie je vôbec jasné. E, sú isté stropy a možno, že je to môj osobný názor. Ja som len tieňový spravodajca, ale ja neviem presne, aké sú rozdiely povinné kvóty, tak e, potom predsa len by to mohlo byť maximálne 2,5 e, v rámci s týmto návrhom, ale ak e, zlyham, tak ale tie, tie kvóty v rámci stropov nerozumiem. Vysvetlite mi e, rozdiel medzi kvótami a stropmi. E, aspoň ja tu potrebujem vidieť jasne napísané čierne na bielom. A ešte posledná vec e, sa týka zmluv. Ja navrhujem, aby sme napísali nasledovné. E, dnes poznáme krajiny, ktoré nesplnili svoje povinnosti v rámci roku 2000-2006, nielen v oblasti súdržnosti, ale aj v iných. Lehota bola 1. január 2009. E, vy to viete veľmi dobre, pretože, pani Hübner, vy ste boli vtedy e, komisárkou. Takže sú krajiny, ktoré doteraz nesplnili všetky požiadavky. požiadavky. E, nejde iba o partnerstvo, ide o záväzky pre obi dve strany. Komisia musí vyplatiť prostriedky, ale krajiny sa musia uchádzať o prostriedky, ak to nespravia, tak potom nie je možné, aby ste stále predlžovali túto lehotu o rok, o dva, tak ako je to v súčasnosti, pretože ten rozpočet je potom tak nejasný. Nie je jasné, e, za čo sa platí, čo je, na, čo je ako naprogramované. Takže toľko k týmto štyrom bodom. Ďakujem pekne, pani komisár. Švet. Elizabeth Šeta. <laughs> Ďakujem pekne. E, najskôr poviem, že som prekvapená. Ja si pamätám na to, čo sa hovorilo v tomto výbore. Zelení povedali, že nechcú žiadne vyčlenovanie prostriedkov. E, to bolo po prvom e, čítaní, ale to bez toho, aby sme mohli mať nejaký legislatívny vplyv. My sme sa totiž to nemohli vrátiť späť. Po prvom čítaní boli sme pod tlakom a veľké frakcie boli nadšené a boli aj konkrétne opatrenie. Podľa mňa terajší e, postup je jasnejší. To už nie je e, jasné percento, jasné opatrenia. Ide o e, možno o koncentráciu prostriedkov na dané ciele a tá flexibilita je oveľa väčšia. Regióny majú voľnú ruku v tom, ako dosiahnuť tieto ciele a je nepodstatné, ako sa k tomu cieľu dopracujú. Keď sa pozrieme na nariadenie, tak myslím, že to bude e, obmedzujúce, preto si myslím, že by sme mali ostať pri prílohe, ktorá môže byť e, doplnená. Takže súčasný postaj je lepší, dáva to väčšiu flexibilitu regiónom porovnaní so súčasným nariadením, kde, kde sa uvádzajú presné opatrenia, takže e, to je pozitívna pripomienka. Mňa prekvapuje, že tí, ktorí sa vtedy zasadzovali za tieto opatrenia, teraz sú kategoricky proti. Podľa mňa táto koncentrácia na e, zameranie na ciele je dôležité pri tých e, regiónoch, ktoré v končnom dôsledku majú málo prostriedkov. Lebo Inak je to dosť neprehľadné, to odstupňovanie je dôležité. Teda sú e, regióny s e, veľkou potrebou a tie e, sú mierne viazané tými cieľmi. A k tej infraštruktúre ešte chcem povedať, že s tou energiou to nie je správne, tá je vyslovene vyňatá. E, to, to tam nie je zahrnuté. Práve preto, že sa deje to, e, o čo sa žiada v ciele 4 a na to sa je potrebná energetická infraštruktúra, preto je e, vyňatá. Treba sa pozrieť zblízka na to nariadenie. Je to konzistentné a je to podľa mňa správne. Áno, je to problém, teda keď hovoríme o tých partnerských zmluvách, je článok 13 a 14, a keď si, ho, keď si ich prečítame, tak e, sa dá povedať, že komisia vyjednáva iba s krajinami a nie s regiónmi, ale mm, to znenie je problematické, pretože tá e, E, úroveň, predsa len tá správa na viacerých úrovniach tam je, aj keď to nie je veľmi jasné v článku 13 a 14 a myslím, že by to mohlo byť e, zmenené, ak tam doplníme jednu vetu, pretože členské krajiny majú naozaj voľnosť pri príprave týchto zmluv. Neviem si predstaviť však, že by komisia v konečnom dôsledku so všetkými partnermi a jednotlivými regiónmi vyjednávala každá členská krajina e, si musí nájsť e, takúto formu viac úrovňovej správy v súlade so svojou e, ústavou, takže e, tak by sme to naformulovali v článku 13 ale tú úlohu by predsa len mali členské krajiny. A potom článok 14, keď sa hovorí o obsahu partnerských zmluv, tak je to tam možno nejasne, nepriamo obsiahnuté, ale nie jasne. Ehm, možno, že by to členské krajiny ani nepochopili, teda, že e, tá správa na viacerých úrovniach je predpokladom vôbec na získanie zmluvy, keďže ide o e, súbežné postupy, súbežné legislatívne postupy, aj, aj prípravné postupy, tak e, je to zložité, ale príprava ešte nemá legislatívny základ ja myslím, že by bolo rozumnejšie, keby komisia teraz e, vypracovala nejakú príručku, nejaké odporúčania, e, možný výklad, aby, aby to bolo pochopiteľnejšie, ako prebieha tá príprava. A už teraz by sme mali naznačiť, a povedali to aj obidvaja spravodajci, e, to, že v rámci prípravy už treba myslieť na tú e, správu na viacerých úrovniach. Každá členská krajina musí spustiť e, takýto postup, pripraviť zmluvu, ale musí byť jasne naznačené, že predpokladom je tá správa na viacerých úrovniach, pretože ak to bude absentovať, tak nebude možno uzamrieť, uzavrieť zmluvu. Myslím, že takto to pôjde správne. Potom demografia alebo prierezová téma demografia. Ja neviem, či to je skutočný cieľ a podľa mňa by to nemal byť cieľ v rámci článku 9 keď sa pozrieme na anglický výraz, je to potom podľa mňa jasnejšie. Demografické situácie v regionách e, sú, e, je kritériom oprávnenosti. Ak má, nejaká region, ak má nejaký región negatívnu situáciu jedným alebo druhým smerom, tak e, to môže byť konfliktné a nie je to v súlade s cieľmi Región to musí zahrnúť do kritérií oprávnenosti a asi to bude mať dopad aj na pripravovanú e, zmluvu, zamyslieť sa nad e, deficitom v nejakom regióne, ale nemôže to byť e, cieľ, e, to sa neuberá správnym smerom. My totiž to hovoríme o sociálnej inklúzii, o odstraňovaní chudoby a to sú všetko e, témy, ktoré súvisia s demografiou. Chceme aj udržateľnú e, dopravu. To určite je rozdielne, či e, podľa toho, či je to region husto alebo riedko obývaný. Takže to všetko sú tie otázky, ktoré už sú obsiahnuté v cieľoch. Demografický vývoj to nie je cieľ, takže musíme sa vyhnúť tomu, aby sme sa uberali nesprávnym smerom. Zelení sú jasne za e, tematickú koncentráciu, tak ako sa tu uvádza. Ja e, zasadám v výbore pre zamestnanosť a ja môžem povedať, že ten výbor je e, veľkou väčšinou za ciele ESF. Týka sa to všetkých politických frakcií, možno nie všetkých poslancov, poslanky, ale všetkých frakcií. A ja myslím, že iba preto to komisia spravila, aj keď výbor o tom dlhavo diskutoval. A je tam aj článok 50, účasť. Tie úlohy, ktoré plní ESF, vzrástli a preto je podľa mňa správne to odstupňovanie, je to zmysluplné a ako som už povedala, na výbore pre zamestnanosť to získalo e, väčšinu. Možno, že aj na tomto výbore by sme si mali spraviť jasno v postojoch. Ďakujem pekne. Thank you very much. Olži. Ďakujem. Oldřich. Vážená pani predsedkynie. Vážená pani predsednička. Pár pripomienok, samozrejme týka sa to tiež partnerské zmluvy. My sme tu počuli od eh, ministerky Beňkovskej, že podľa posledných rokovaní by tá zmluva mala vychádzať z, z dola, teda z potrieb jednotlivých štátov, čo samozrejme vítam, ale napriek tomu by som bol rád, keby sme mali hovoriť keby sme mohli hovoriť o spresnení podmienok účasti regiónov a miest a obcí v tomto procese. Musí to byť jasne popísané, pretože pokiaľ viem, tak regióny ako aj obce a mestá majú veľký záujem sa na dojednávanie tejto zmluvy majú veľké záujem sa podielať. Druhá vec, je to vec, o ktorej sme ešte nehovorili, týka sa to odlivu tých desiatich miliard z koheznej politiky na tzv. Connecting Europe Facility. Podľa mňa ide taktiež o odliv prostriedkov práve na dopravné projekty v tých kohezných štátoch, ktorých potrebujú. Takže môžeme diskutovať eh, aj o kompromisoch. Pýtam sa, myslím si, že ponechanie tých 10 miliard v politike súdržnosti a využitie len tých 40 miliard z rozpočtu EÚ by mohlo saturovať obidva tieto procesy. To sa týka CIF. A posledná moja poznámka sa týka článku 59. Ten sa týka neuznateľnosti dane z pridanej hodnoty. v rámci zjednodušenia sme išli tou cestou, ktorá znamená predraženie týchto projektov pre jednotlivých záujemcov. My sme využili nespôsobilosť DPH a táto výnimka sa týka len neplatiteľov DPH a neinvestičné projekty, aby som samozrejme privítal vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu návrat k tej praxi, ktorá existuje teraz, to znamená uznateľnosť DPH. Ďakujem. Yes. Explain. European Commission will take... Európska komisia prehovorí až na konci diskusie. Chcel by som predovšetkým poďakovať spravodajcom za to, že zasadili našu diskusiu do rámca a v tej všeobecnej časti je niekoľko bodov, ktoré by mali byť e, lepšie vysvetlené, respektíve definované potom v konečnej verzii tohto dokumenta, dokumentu. Aby sme so spravodajcami diskutovali o tom, kedy by sme chceli tieto veci finalizovať. Inými slovami, sme pripravení nastaviť tento systém nevediac, koľko bude na ne vyčlenených prostriedkov, alebo počkáme si, až keď budeme vedieť výsledky rokovaní o rozpočte a finančnom výhľade a potom nastavíme systém. Ak budeme čakať, tak stratíme prvý, možno druhý rok. Ale my by sme mali viesť práve tú politickú debatu. Ak napríklad dôjde k redukcii čiastky, aké tu bude mať dôsledky pre systém, ak to nejaké bude mať dôsledky. A toto je niečo, čo sa neobjavuje v texte, ale v texte napríklad nájdeme percento, ktoré je vlastne záverom z cuppingu. A to znamená 2,5%. Toto má dopad na menej rozvinuté, aj viac rozvinuté regióny. A toto je vec, ktorú by komisia mala zodpovedať čím skôr. Inými slovami, máme veci finalizovať a potom k tomu pripojiť prílov s číslami, ako náhle bude známy rozpočet. Po, druhá, po druhé, my by sme mali rozdeliť našu diskusiu do dvoch častí. Prvá časť by sa mala týkať toho, čo je potrebné urobiť a druhá časť, ako je to potrebné urobiť. Pretože nemali by sme zmiešavať obsah s metódou. Toto je dôležité. Napríklad otázka čo je vlastne zahrnutá v tematických cieľoch, ktoré sú v tej všeobecnej časti, ale my nemôžeme hovoriť o všeobecných aspektoch bez toho, aby sme vedeli, e, aké tu bude mať e, konsekvencie pre CEF napríklad. Pretože stanovenie tematického cieľa bude mať e, dôklad na investičnú prioritu v RDF a v ESF. Tematické ciele majú napríklad dôsledky na účelové viazanie prostriedkov. My máme FRDF, e, účelovo viazané prostriedky na tri tematické ciele, slávne to ciele. A máme dokonca ešte silnejšiu tematickú koncentráciu v ESF, pretože v rámci ESF e, sa tieto prostriedky účelovo viažú ešte do väčšej hĺbky, citujem článok 4 ESF, účelové prostriedky, alebo prostriedky sa účelovo viazujú na operačné programy. To znamená, dôsledkom schválenia tematických cieľov e, bude prijatie investičných priorít, potom účelové viazanie a potom indikátory. Takže mali by sme e, zachovať všetky tieto prvky v tomto reťazci. Otázka je, či schválime zoznam tematických cieľov a aké to bude mať potom dôsledky na tie ďalšie e, súčasti tohto reťazca. Nezabudajme na to, že komisár zodpovedný za otázky zamestnanosti deklaroval, že sa bude sústredovať na štyri tematické ciele. Komisár, ktorý má na starosti regionálny rozvoj, povedal, že sa bude sústredovať na 11 tematických cieľov. To znamená, v jednom fonde bude e, 11 cieľov, v druhom budú 4 ciele. Otázka je potom, aký to bude mať dôsledok na účelové viazanie e, e, slávnych 80% a 20%. Čiže toto budú tie dôsledky. Druhá vec, tie tematické partnerské kontrakty. Bolo o nich povedané takmer všetko, ale chcel by som povedať, že deklarácie politikov pre nás nie sú až také dôležité, ale na ostatnom stretnutí s primátormi Predseda komisie vyhlásil, že budú zatvorené partnerské kontrakty medzi komisiou a členskými štátmi a teda primátori, ktorí sa zišli tu v tejto budove, zistili až tu, že e, tieto zmluvy sa uzatvoria nie medzi nimi a komisiou, ale medzi členským štátom a komisiou. Ale my tu hovoríme o viacúrovňovej správe a keď sa pozrieme na jednotlivé prvky tohto nariadenia, tiež z toho vyplýva, že to je kontrakt alebo zmluva medzi e, Národným štátom a, a komisiou. A toto je potrebné vyjasniť, e, kto sú zmluvné, alebo kto budú zmluvné strany tohto e, vzťahu. A, alebo či to bude znamenať, že komisia bude schvalovať zmluvy alebo kontrakty uzatvorené medzi národnou úrovňou a lokálnou úrovňou a čo etický, etický kódex? E, takisto tu padla zmienka o tom, že komisia predloží etický kódex o tom, ako vypracovať tieto partnerské zmluvy. Samozrejme je, e, je možné takýto e, kódex prijať. Je, mož, je to možné prijať, ale mal by byť formulovaný všeobecne, pretože správa vecí verejných sa líši od členského štátu k členskému štátu. A už tu potom nehovorím len o metóde, ale aj o obsahu. A v týchto zmluvách, partnerských zmluvách, tam pôjde o, hlavne o ich obsah. A tieto veci je potrebné vyjasniť a definovať. Nie pre nás, ale pre ľudí z praxe. Oni čakajú, oni chcú začať veci pripravovať a my by sme mali vedieť, ako bude vyzerať konečná verzia eh, týchto vzorových zmluv alebo tohto kódexu pre uzatváranie eh, partnerských eh, zmluv. A potom, ako si to vyjasníme, tak si musíme povedať, ako tieto veci urobíme, akú metódu použijeme. A máme tu niekoľko nových nástrojov vo všeobecnom nariadení a to bude mať dôsledky na e RDF a ESF E, tieto nástroje sú veľmi zaujímavé, ale nie nevyhnutne zrozumiteľné. A týka sa to prípravy celého implementačného systému, operačných programov, systému akreditácie, systému spolufinancovania a takisto systému finančných korekcií, čo je pre nás veľmi dôležité, ako to bude fungovať. Ale máme tu ešte ďalšie zaujímavé elementy ako napríklad e, program LEADER. Máme tu spoločné akčné plány, ktorý, ktoré sú veľmi nové. Máme tu ITI, e, to je tiež nový nástroj, ktorý bude mať v svoje dôsledky na EDF, na RDF. Takže ja by som navrhoval, aby e, sa tam vyjasnilo, ktoré nástroje je možné použiť na ktorý účel, pretože nie všetky nástroje je možné použiť na všetky účely. A malo by byť úplne jasné, aké budú z tohto plynúť dôsledky. Takže pred nami je ešte množstvo práce a musím povedať, že e, tentokrát všeobecné naredenie, e, naredenie um, je veľmi, veľmi široké a my potrebujeme spolupracovať Jednoducho toto nemôžeme riešiť oddelenie bez vzájomnej komunikácie a spolupráce, lebo by to nebolo logické riešenie. Opakujem, máme rámec pre diskusiu, ale je tu ešte mnoho vecí, ktoré je potrebné vyjasniť. Veci, ktoré sú zaujímavé, ale veľmi zložité. Ďakujem. A teraz Viktor. Thank you very much, Koštinárov. Ďakujem pekne, pani predsednička. O väčšine problémov sa už hovorilo. Chcel by som sa vrátiť niektorým bodom a ja pridám svoj hlas k tým, ktorí hovoria, že partnerská zmluva by e, v praxi nemal byť bilaterálny dokument medzi komisiou a členským štátom. Ide o viac úrovňovú zmluvu alebo viac úrovňové e, riadenie, pokiaľ e, regionálna alebo miestna úroveň nemá žiadne možnosti, žiadnu váhu. Potrebujeme niečo, čo jasne vyšpecifikujú úlohu a význam regionálnych a lokálnych subjektov. Tematické priority. Chcel by som e, podporiť predstavu o tom, že pri rokovaní s členskými štátmi e, členské štáty musí mať väčší priestor, manevrovací priestor, aby mohli e, E, prispôsobiť tematické priority e, svojim potrebám a reáliám, pretože e, títo reály sa veľmi líšia medzi jednotlivými štátmi. Takisto flexibilita a kvóty. Tu by som sa prihovaral za väčší manevrovací priestor k vedeniu rokovaní v mene členských štátov, pretože máme obrovské rozdiely medzi niektorými štátmi. Takisto aj v otázke účelového viazania prostriedkov tu by som eh, chcel eh, eh, navrhnúť rokovanie medzi Európskou komisiou a členskými štátmi s prihľadnutím na špecifika a rozdiely medzi členskými štátmi. Spoločný strategický rámec, čo je veľmi dôležité, podľa mňa Nazdávam sa, že tento dokument treba prijať na úrovni Rady a parlamentu a nie prostredníctvom delegovaných aktov na strane Európskej komisie. To sa musí vnímať ako e, príloha e, k všeobecnému nariadeniu a nie niečo, čo stanovujú osobitné pravidlá, pretože to e, zvýši viditeľnosť a bude mať potom rovnakú váhu ako všeobecné pravidlá a potvrdí význam dokumentu, ktorý schváli Rada a Európsky parlament. Som úplne proti tomu, a to nie len sám, hovorím v mene našej politickej skupiny. Navyše sme mali e, minulý týždeň e, rokovanie s tenovými spravodajcami a myslím si, že je veľmi dôležité spomenúť, že makroekonomická podmienenosť by sa nemala e, považovať za súčasť všeobecného nariadenia a akýchkoľvek pravidel, ktoré upravujú kohezné fondy pretože e, to bude e, e, nový mechanizmus na potrestanie spoločenstiev, najmä s prehľadnutím na dohodu, ktorú rada prijala pred dvomi týždňami. Otázka fiskálnej únie to bude mať veľmi dôležitý dramatický dopad na kapacitu členských štátov nielen z hľadiska realizácie hospodárskej politiky, ale aj spolufinancovania európskej politiky. A dodatočné sankcie budú pre členské štáty neúnosné. A preto som úplne proti e, e, e, kritériám makroekonomickej stability. Samozrejme sú tu aj ďalšie hľadiska, ktoré súvisia najmä s môjim návrhom, ale o tom sa bude rokovať neskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. Richard Manner. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička, eh, ďakujem pekne spravodajcom k, eh, k skvelému výkonu a vynikajúcemu eh, mm, podkladovému materiálu v súvislosti s týmto nariadením. Vypočuli sme viaceré pripomienky. Myslím si, že viaceré problémy sa to už pomenovali. Pokiaľ ide o títo štyri body, myslím si, že môžem podporiť spravodajcov a to, čo povedala Konstanz Krelova. E, čo sa týka e, partnerských zmluv a viac úrovného e, riadenia, súhlasím s predrečníkmi. Treba i vedieť jasne definovať spoluprácu medzi regionálnymi a ostatnými úrovňami. Obávame sa totiž, že príliš veľký dôraz sa bude klasť na územnú úroveň a v tomto smere podporujem to, čo tu už odznelo. Niekoľko slov ohľadom tematických priorít. Aj tam potrebujeme flexibilitu, to je neodšklepiteľné. Aj Konstanc e, Krelova hovorila o infraštruktúre. Podporujem to, aby sme využívali e, prostriedky širšie na infraštruktúrne projekty. Podporujem predstavu o tom, aby sme takéto fondy používali na cez hraničné infraštruktúrne pro, projekty, pretože častokrát eh, sú veľmi dôležité pre isté regióny. Ďalej otázka flexibility. Samozrejme, treba mať eh, nejaký manevrovací priestor. Eh, v otázke mm, mm, mm, účelového viazania prostriedkov mám skôr skeptický pohľad, Myslím si, že mali by sme viac načúvať e, regiónom a e, všimať si národné potreby. Radi by sme o tom diskutovali podrobnejšie. Konstanc spomenula aj demografické priority, že e, treba na to klasť väčší dôraz vo všeobecnom nariadení. Súhlasíme s tým, E, uvedomujeme si, že starnutie je pre nás e, veľkou výzvou, rovnako aj do budúcnosti a treba to zohľadňovať aj vo všeobecných nariadeniach. Takže aj toto hľadisko podporujem. E, podrobnosti ohľadom územných správ. Myslím si, že táto diskusia bude ešte do budúcnosti pokračovať. Vďaka. Ďakujem. Joachim Celer odišiel. Maria. Muchas gracias, muchas gracias. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som vďačná za informácie, ktoré ste nám poskytli. Ďakujem všetkým predrečníkom. Pochopila som eh, viaceré témy, ktoré mi neboli eh, eh, celkom jasné predtým, pretože nebola som tu zhruba jeden rok. E, nechcem sa opakovať, budem hovoriť na rovinu. Hovorili sme tu o viacerých záležitostiach a ja sa sústredím na princípy pretože e, mali by sme presadiť e, vôľu zákonodarcu, teda našu vôľu, s tým, aby sme zjednodušili využitie týchto fondov. Takže najprv otázka flexibility. O tom sme už hovorili pri viacerých príležitostiach o tom, ako e, zabezpečiť e, účinné hľadania najvhodnejších možností, ako e, sklbiť regionálne, národné záujmy. V regiónoch ľudia najlepšie vedia, ako treba použiť prostriedky. A ako už som hovoril predtým, mám isté obavy, čo sa týka eh, tých obmedzení, ktoré navrhuje komisie, najmä v oblasti Európskeho sociálneho fondu. Taktiež aj eh, niekoľko slov ohľadom zjednodušenia. Myslím si, že eh, návrh komisie mm, v skutočnosti neobnáša žiadnu skutočnú, skutočné zjednodušenie. Takisto aj riadenie koheznej politiky je veľmi rigidné. To znamená, že veľmi ťažké sa dajú využiť e, príslušné prostriedky. Chcel by som ešte raz zdôrazniť to, o čom hovorili kolegovia, a síce význam a potrebu odstraniť makroekonomickú podmenenosť, takisto e, e, otázku ekonomických rezerv a čo sa týka prepojenie. E, súhlasím, že treba podporovať viac úrovňové e, e, riadenie, ale myslím si, že je veľmi dôležité zabezpečiť, že v snahy konať účinne musíme zároveň byť pragmatickí s tým, aby štáty mali partnerské zmluvy a zabezpečovali riadenie na všetkých príslušných úrovniach. Ďakujem veľmi pekne. Francesco, De Angelis, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, ďakujem pekne spravodajcom za vynikajúcu prácu. Chcem sa podeliť o niekoľko e, myšlienok. Poviem to stručne. Pokiaľ ide o všeobecné pripomienky a s prihľadnutím na podstatu návrhu komisiu, dovolím si nesúhlasiť s návrhom, podľa ktorého kohezná politika by mala e, závisiť od kritérií e, zakotvených v pakte rastu a stability. Pokiaľ by sa toto prepojenie vytvorilo, a pokiaľ by platili makroekonomické e, e, e, podmienky, potom by sme tým e, m, mm, podviedli e, m, mm, ľudí, ktorí e, vytvorili samotnú koheznú politiku. Takisto návrh e, E, e, komplexného e, nariadenia, ktoré by zahrnul viaceré nástroje, sa považuje za významné z hľadiska zabezpečenia náležitého riadenia. Ale keď sa dívam na návrh zahrnúť výskumný rámcový program do CSF, zatiaľ čo komisia sa snaží vyčleniť výskum a vývoj, myslím si, že treba e, vytvoriť jasnejšie prepojenie medzi e, dvomi stratégiami. V otázke e, partnerských zmluv súhlasím s tým, že takéto zmluvy by mali podpisovať regióny. Regióny totiž zohrávajú pri ich realizácii dôležitú úlohu, najmä z hľadiska uplatnenia princípu subsidiarity. Práve preto regionálne vlády by mali byť do toho zaangažované, e, regióny z institucionálneho hľadiska e, e, uplatňujú koheznú politiku, zabezpečujú dohľad nad týmto procesom a napokon partnerské zmluvy by mali byť v súlodi s definíciou cieľov operačných programov, musia byť jednoznačné Cieľové ukazovatele e, treba e, vopred definovať. Pokiaľ ide o flexibilitu a kvoty, tu sa domnievam, že tematické priority by mali vyplývať zo stratégií EU e 2020. Avšak súhlasím s tým, čo povedali spravodajcovia v tom zmysle, že Chýba nám e, e, flexibilita e, na to, aby sme reagovali na dopyt na strane regiónu. Potrebujeme investovať do vývoja a výskumu najmä v nových členských štátoch. Zároveň sa domnievam, že pokiaľ ide o kvóty, treba ísť nad rámec numerických kvót. Potrebujeme skôr integrovaný prístup aby sme zohľadnili aj sociálne hľadisko integračnej politiky. A ešte jedno slovo ohľadom e, zjednodušenia. Považujem takéto zjednodušenie za veľmi dôležité, pretože e, je podstatou e, prístupu a zjednodušenia pri využívaní dostupných zdrojov. Tam máme určité problémy, ktoré treba riešiť. To znamená, že treba pokračovať v takomto zjednodušovaní treba e, uľahčiť prístup e, k financovaniu, k využitiu zdrojov. Podľa mňa názor, e, návrh komisie sa neuverá týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Domnievam sa, že pohľad komisie návrh vytvoriť jednotné nariadenia pre použitie týchto fondov E, zabezpečí e, potrebno, potrebné zjednodušenie. E, súhlasím aj s kolegmi, aj s kolegom Dianžisom v tom zmysle, že komisia tento cieľ nesplnila, pretože ustanovenie o kontroli a riadení výdavkov nie vždy v súlade s požiadavkami na zjednodušenie postupu. To znamená, že musíme sa v tom smere ešte viac sa snažiť pokiaľ ide o, o lepšie využitie existujúcich e, zdrojov a myslím si, že toto je inšpiráciu pre snahu o reorganizáciu týchto nariadení. Myslím si, že tam je ešte ďalšia, a, e, a, e, ďalšie, prepačte, slabé miesto. Ak som tomu správne po, rozumela, myslím si, že pán Godmany sa tom hovoril. Chyba nám náležitá disciplína. je tu jasný náznak toho, že hm, potrebujeme využívať zdroje prúžnejšie. Treba e, si pozornejšie všimnúť, všimnúť prepáčte, regulačné e, nástroje, aby sme zabezpečili leč, lepšiu flexibilitu v každom fonde. Je treba e, si uvedomiť, že medzi týmito fondmi môže byť E, rôzna komplementarita. Problém vyvstáva najmä v súvislosti s kohezným fondom, pretože tam existujú objektívne obmedzenia a to znamená, že e, mali by sme lepšie pochopiť, či je možné riadiť ostatné fondy takým spôsobom, aby e, skutočné priority určené v kohéznej politiky a stratégie EU 2020 sa dajú naplniť. Spolu so spravodajcami a ostatnými kolegami sa domnievam, že treba si ešte viac e, ujasniť určité veci, totiž vo všeobecnom naredení nie je jasné, či e, väčšia participácia e, E, e, e, miestnych samozpráv v príslušných mechanizmách je zapracovaná. Či to bude znamenať aj rovnakú zodpovednosť na všetkých štádiach postupu. Myslím si, že v regulačnom rámci to musí byť jednoznačne povedané s tým, aby existovali príslušné zmluvy a súhlasím tu s predrečníkom že treba zabezpečiť participáciu aj regionálnych orgánov, nielen členských štátov. Pokiaľ ide o makroekonomické podmienky, nie som si e, istá, čo uprednostňujem, ale uvítala by som e, bližšie vysvetlenie e, zo strany komisie ohľadom súladu medzi makroekonomických pred, makroekonomickými predpovediami a e, sú koheznou politikou. Totiž pokiaľ komisia e, na tom trvá, mala by nám to lepšie vysvetliť. V opačnom prípade toto opatrenie e, bude používané iba ako trest pre regióny a nebude v súlade s podstatou koheznej politiky. Samozrejme, sprísnenie kontrol, e, e, rovnako aj postihov, je v poriadku a je legitímne e, to dávať na program rokovania, ale myslím si, že plné uplatnenie makroekonomických podmienok by bolo na úkor kohesnej politiky. Čo sa týka nových kategórií regionov, sú tu určité pochybnosti. Nemôžem si nepoložiť otázku, či zavedenie novej kategórie regionov by nemohlo viesť presunu zdrojov z jednej kategórie na inú. A to by mohlo spôsobiť e, redukciu e, dostupnosti zdrojov v určitých kategóriách a nepriaznivo ovplyvniť regióny, ktoré e, e, spadajú do určitých cieľov. Ak zohľadneme existujúce trendy, e, musíme si uvedomiť, že celkový objem prostriedkov poklesne. To znamená, že zmena kategorizácie by mohla mať nepriaznivý dopad na jednotlivé územia a chcela by som vedieť, ako je možné reorganizovať e, tieto kategórie bez toho, aby sme uškodili jednotlivým e, regiónom, ktoré spadajú pod, pod e, konkrétne ciele. A napokon fond pre infraštruktúru v rámci kohezného fondu. Toto je podľa mňa pozitívna iniciatíva zo strany komisie. Je tu však jedna vec, ktorú treba kritizovať A síce to, že to neumožní jednotlivým regiónom, aby riadili e, e, svoje prostriedky e, oddelenie. Pretože v opačnom prípade to bude spadať do kompetencie rozhodovania ústredných orgánov štátnej moci. A čo sa týka E, mechanizmu na stanovenie priorít. E, toto totiž jasne nevyplýva z návrhu komisie. Myslím si, že je to jediná skutočná inovácia e, v koheznej politike a bolo by užitočné, keby komisia nám to bližšie vysvetlila. Ďakujem pekne. Predtým, ako požiadam pána generálneho rediteľa Nikolasa Martina, aby sa vedel, dovolím si povedať ešte jedno. Chápem, že nás zaujíma jedna vec, teda viacere veci, ale jedna e, vec e, odznela jednoznačne. A síce chceme, aby naradenia umožnili participáciu na strane regionov. A mám taký dojem, že treba sa dívať nielen na to, čo sa priamo predkladá v samotnom nariadení, napríklad tieto partnerské zmluvy, E, ktoré nejakým spôsobom angažujú do toho aj regionálne orgány. Treba e, e, si všimnúť aj ostatné riešenie z tohto hľadiska, či v skutku zjednodušujú participáciu regionov. Napríklad dôraz na výsledky môže znamenať, že treba určiť indikátory, ktoré sa nedajú identifikovať v menších regiónoch alebo programoch. To znamená, že viaceré veci by mohli skomplikovať na strane regionov úplnú eh, participáciu v súrode s nariadením a tým by to podkopalo ich ochotu eh, sa eh, investovať do regionálnych pro- programov. A teraz by som chcela požiadať pána generálneho rediteľa, aby nadviezal na tieto veci, ktoré tu odzneli. A vidím, že Erik Underwoods odišiel. Bol tu však E, e, tu na začiatku. On je totiž styčným dôstojníkom medzi Európskou komisiou, e, našim výborom v parlamente a myslím si, že sekretariat veľmi dobre s ním spolupracoval. Chceli by sme mu odovzdať slova vďaky. Poprosím vás, aby ste to tlmočili. A samozrejme radi sa dozvieme, keď sa rozhodnete o, ďalšom, o ďalšej kontaktnej osobe. Takže Nikolás, máš slovo, nech sa páči. Thank, thank you very much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Určite to odovzdám Erikovi. Ako viete, ostáva v generálnom riaditeľstve Regio, takže či sa s ním určite stretnete v jeho novej úlohe, úlohe riaditeľa. A dáme vám vedieť, e, kto ho e, nahrádza, pretože to je hlavná z úloh e, vedúceho tohto oddelenia. Veľmi rád som si vypočul všetky komentáre. Mám mnoho bodov, ale myslím, že sa e, predsa len prioritne zameriavajú na niekoľko, takže pokúsim sa to e, objasniť, povedať, aké je stanovisko komisie. Keď som E, vystúpil naposledy, tak som hovoril, ako dopadla e, piatková rada pre všeobecné e, záležitosti. Ja poviem, čo je najdôležitejšie pre spoločný strategický rámec. Je to z definície dôležité, dôležitý strategický dokument, ale musí predstavovať aj uh, pridanú hodnotu pre členské krajiny, pretože inak to um, bude síce na vysokej úrovni, ale nepomôže to členským krajinám v príprave programov do ďalšieho obdobia. Takže my sa snažíme e, dosiahnuť e, e, tú integráciu prostriedkov ich využívanie v oblasti rybolovu, rozvoja vidieka a e, súdržnosti. Ale je tu previazanie aj s ostatnými politikami a treba dobre vyvážiť tematický prístup s územným, o tom viacerí hovorili dnes po obede. To je niečo, s čím sa stotožňuje aj komisia v plnej miere. A CSF je podľa mňa dokument, ktorý by mohol byť istým vodítkom. My teda dúfame, že eh, sa upresní, čo by mal tento dokument CSF obsahovať. Bude ešte asi ďalšia príležitosť s vami hovoriť o obsahu a uvidíme, či sa zhodneme na tom, čo by mal CSF dosiahnuť, akú úlohu by mal plniť. A dúfam, že sa e, posunieme aj pri jeho príjmaní. Ja sa úplne stotožňujem s pánom De Angelis e, previazanie s 2020. E, horizontom. A treba sa pozrieť aj nad rámec politiky súdržnosti Ide o to integrovať jednotlivé finančné zdroje. K tomu sa dostávam tomu, čo povedala pani Krela, plne sa s ním stotožňujem, teda prepojenie medzi partnerskými zmluvami CSF, operatívnymi programami a tematickou koncentráciou. Je tu interak- interakcia a mnohí po obede sa zameriavali na partnerské zmluvy a to sa správne považuje za veľmi dôležité, pretože členské krajiny majú jasno v tom, ako sa majú fondy e, používať a taktiež je tu ten aspekt viac úrovňovej správy. Ja som si rád vypočul vaše obavy. Môžem si to porovnať s tým, e, čo sa e, povedalo minulý týždeň na rade. My sme sa v našom návrhu pokúsili dosiahnuť rovnováhu medzi obavami eh, rady, veľkej, z veľkej časti sa týkajú rešpektovania inštitučného rámca, aby sa eh, rešpektovala diverzita nástrojov v členských krajinách. Eh, je rozdiel medzi spolkovými krajinami a tými s centralizovanejším systémom No a teda sú tu potom aj vaše obavy. Hovoríte o tom, že musia byť rovnaké príležitosti pre regióny a, a miestne samozprávy. No a to nie je ľahké dosiahnuť túto rovnováhu v kontexte regulačného rámca. Komisia sa o to predsa len pokúsila tým, že regulačný rámec sme naformulovali takým spôsobom, aby sa eh, dali Eh, uviesť rôzne inštitučné rámce, ale predsa len chceme posilniť eh, viac úrovňovú správu. A etický kódex je dôležitý prvok v tomto kontexte. Preto sme ho svojím spôsobom posilnili. Podľa nás je to dokument, ktorý by mal byť eh, schválený ako delegovaný akt. A boli by tam prvky, ktoré by jednoznačne vyzývali všetky členské krajiny aby, k tomu, aby sa rovnako mohli zapojiť rôzni aktéry, hlavne regióny a miestne samozprávy. Ale samozrejme nemôže to byť eh, jedna veľkosť, tak povediac. No a potom otázka, kto rokuje, kto vyjednáva. Ja musím pripomenúť, že v našom návrhu je návrh e, partnerskej zmluvy a operatívnych e, programov a vlastne je to taký balík. E, ten prvý sa týka všetkých členských krajín, takže by vyjednávala komisia s členskými krajinami, ale je to každopádne dokument, ktorý je výsledkom interných e, diskusí, vyjednávaní so všetkými z regionálnej a miestnej úrovne. Je to zahrnuté v partnerskej zmluve, hovorí sa o využití prostriedkov, o tom, ako sa budú vypracovávať programy akú budú mať povahu, či budú národné, odvetvové, výber tematických cieľov. Takže naozaj veľmi dôležité rozhodnutia, ktoré musia byť prijaté a sú zhrnuté v partnerských zmluvách, ale môžu byť iba výsledkom intenzívnych konzultácií na národnej úrovni. No a preto, pokiaľ ide o vyjednávanie tak partnerská zmluva sa bude vyjednávať s komisiou na národnej úrovni, ale regionálne programy budú zapájať eh, orgány, ktoré nesú za tieto programy zodpovednosť a bude to akýsi, eh, bude to taká, eh, taká súbežná úloha, ktorá bude súvisieť s predkladaním balíka a komisia najskôr schváli partnerskú zmluvu a potom jednotlivý program. In terms then of the... Pokiaľ ide o záležitosť vyvaženia tematického prístupu a územného prístupu, It is perhaps, um... Je to možno práve kvôli tomu prepojeniu na EU 2020, kvôli tomu e sú tu uvedené tie tematické ciele. No možno, že to vyzerá ako nevyvážené. My sme vypracovali možno návrh, ktorý sa príliš zameriava na tú odvetovú stránku a nezohľadňuje sa až tak územný rozmer, ale nie je to úmysel, pretože my, eh, komisia, každopádne chápeme, že eh, politika súdržnosti vychádza z území, musia sa zohľadniť špecifické územné potreby a to je e, obsiahnuté v partnerských zmluvách a v programoch. A my chcem, aby to bolo jasné, ale je to viditeľné aj prostredníctvom toho, čo má uľahčiť vyhovieť špecifickým e, územným potrebám, napríklad e, ustanovenie o integrovaných územných investíciách, samozrejme v vzťahu s ERDF a taktiež e, zamerania integrované mestské stratégie. Je to koordinovaný postup a vyplýva to z toho, ako sa samotné tieto programy a zmluvy vypracovávajú. E, predpokladá to analýzu územných potrieb a taktiež naznačenie možných riešení. Potom otázka ohľadne tematickej koncentrácie. V prvom rade treba pochopiť e, to, prečo vôbec potrebujeme koncentráciu. Podľa nás budú prostriedky lepšie využité, bude možné zamerať sa na výsledky, to je spoločný cieľ. No a treba sa zamyslieť nad tým, či e, plánované mechanizmy budú brániť e, dosahovaniu cieľov na územnej na regionálnej e, úrovni. Fondy, to treba vedieť, fungujú trošku odlišne. Regionálny fond obsahuje už koncentráciu, ustanovenie o koncentrácii, čo vyplýva zo zmluvy. ESF sa zameriava na štyri tematické ciele a ERDF môže potenciálne prispieť k všetkým 11 tematickým cieľom, takže e, má to svoje opodstatnenie. No a aby sme mali niečo funkčné, tak e, sa treba niekedy rozhodnúť. Niekedy to je veľmi ťažké rozhodnutie. A o mechanizmoch sa dlho rozmýšľalo. V končnom dôsledku sa komisia rozhodla nasledovne. Ak nebudeme mať fixné percentá, referenčné body, tak to nebude fungovať. Ciele nedosiahneme. Chápeme aj potrebu flexibility. A možno, že sa prehliada trošku tá zapracovaná flexibilita napríklad pre ERDF. Na, tie percentá sa uplatňujú na národnej úrovni, takže tie regionálne potreby sa dajú zohľadniť. Nie každá, každá oblasť musí zapadnúť do, do jednotného rámca a taktiež rozlišujeme e, rôzne e, kategórie regiónov. Pri menej rozvinutých 40 e, prostriedkov a žiadne mantinely pri dosahovaní cieľov pre tie rozvinutejšie 20 bez nejakých podmienok. Takže ako vidíte, je tam už isté rozlíšenie. A ešte jeden dôležitý bod a to nadvezuje na to, čo sa týka flexibility, jednotliví prevádzkovateľia môžu získať rôzne finančné prostriedky pre jednu a tú istú vec a aj to podľa nás zaručuje flexibilitu, ktorá je dôležitá na tej úrovni. Prejdem ďalej. Trošku špecifickejšie body. Európska územná spolupráca otázka cezhraničných infraštruktúr. Aj toto je spoločný cieľ a preto v šiestom článku nariadenia ETC je špecifická odvolávka na využitie ERDF na cezhraničné infraštruktúry, takže to podľa nás je už obsiahnuté. Potom otázka zjednodušenia. Žiaľ, nemám čas, aby som teraz podrobne hovoril o tom, ako sme zjednodušili celý regulačný rámec v porovnaní s minulosťou, ale určite je to e, kľúčový cieľ v nášho návrhu, návrhu komisie a budem rád, keď budeme e, môcť e, diskutovať špecificky o tomto. Ale predsa len je niekoľko spôsobov, napríklad harmonizovanie pravidiel, zabudovanie flexibility a proporcionality Vďaka tomu sme naozaj výrazne pokročili. Uvediem príklad to, že máme spoločné pravidlá opravnenosti pre e, všetkých 5 fondov, to nie je zanedbateľné. A pre príjimateľov je to určite významný pokrok. Na strane auditu tu máme konkrétne ustanovenia, ktoré znamenajú, že e, ak to nepresiahne 100 tisíc eur, tak bude iba jeden audit počas implementačného obdobia. To je tiež konkrétny príklad zjednodušenia. No a príkladov by bolo viac. Ale určite je to podľa mňa niečo, kde môžeme dokázať e, výsledky. Potom ešte k oprávnenosti e, nadviažem na to, čo sa povedalo o DPH Áno, našim cieľom bolo mať spoločné pravidlá pre DPH a možno, že to je prísnejšie ako súčasné pravidlá, ale podľa nás e, to e, nepredráži jednotlivé operácie napríklad pri e, infraštruktúrach, infraštruktúrach, tak tu budú vyčlenené verejné prostriedky a teda e, DPH, ktoré bude znášať e, zodpovedný verejný orgán, zodpovedný za implementáciu tohto infraštruktúrneho projektu zaplatí DPH, ale DPH potom skončí v národnom rozpočte, takže ide skôr o interné rozpočtové úpravy. Takže to nie je výdavok ako taký, ktorý by bolo treba financovať z európskeho rozpočtu. To by určite nebol správny postup. Potom e, jednotlivé kategórie regionov. Tie dôvody už boli vysvetlené, vysvetlil to komisár Hahn viackrát. A treba sa na to pozrieť e, vo svetle celkového návrhu komisie pre viacročný finančný rámec. Je to dôležité na e, dosiahnutie vyváženého rozpočtu pre politiku súdržnosti, ale taktiež to e, rieši otázku toho, ako táto politika prispieje k EU 2020 aby prostriedky, ktoré získajú regióny, odzrkadlovali e, ich hospodársky vývoj. Takže nestačí sa pýtať na dopad na iné regióny. My sa na to musíme e, pozerať v širšom kontexte, v kontexte širšieho balíka. Tak či tak e, sú tu isté obmedzenia tie financie musia odzrkadľovať aj schopnosť e, čerpania. A tie e, makrorozpočtové podmienky viacerí sa k tomu vyjadrili, spochybňovali samotné, samotnú podstatu. Frame the questions. A to je dôležité zasadiť tie otázky do toho správneho rámca. Myslím si, že prvá otázka je taká, či by naozaj dávalo zmysel prijať postup, ktorý umožňuje úpravu financovania politiky súdržnosti tak, aby ju bolo možné použiť na podporu opatrení príjmaných na národnej úrovni s cieľom riešiť nadmerné deficity alebo makroekonomické nerovnováhy a návrh, názor komisie je, že by to malo byť možné. Odpoveď je kladná. Mali by byť mechanizmy, ktoré umožňujú realokovať prostriedky určené pre politiku súdržnosti tak, aby bolo možné príjmať opatrenia na národnej úrovni s cieľom riešiť vážne situácie makroekonomického charakteru. Druhá otázka, ktorú je možné zasadiť do tohto rámca, je to, či je e, správne, ak členský štát nesplnil rozhodnutie alebo odpo- nedodržal odporúčanie rady na prijatie korektívnych opatrení na odstránenie nadmerného deficitu alebo makroekonomickej nerovnováhy, či by takýto členský štát mal dostávať rovnakú výšku úhrady nákladov vynaložených na programy politiky súdržnosti bez ohľadu na efektívnosť a dopad týchto pro, pro, programov vzhľadom na to, že členský štát nedodržal tieto odporúčania a a rozhodnutia. A odpoveď komisie je nie. Je potrebné zabezpečiť, aby za takýchto okolností nebol rozpočet člensk- e, e, Európskej únie používaný na prevod prostriedkov do členského štátu, v ktorej situácia nie je optimálna z vlastnej viny, ale zároveň pripúšťame, že je tu potreba určité flexibility, pokiaľ ide o pozastavenie platieb alebo záväzkov, pretože e, vopred nie je možné e, vytušiť tieto podmienky alebo situácie, ktoré môžu nastať a preto je tu veľmi e, široké pole voľné úvahy v rozhodovaní o tom, či bude pokračovať financovanie tých projektov, ktoré dávajú zmysel. Jednoducho a pozastavenie sa bude týkať tých programov, ktoré za daných okolností nedáva e, zmysel ďalej e, financovať. A tretia otázka je, či poskytovať pomoc členským, členskému štátu, ktorý je v ťažkostiach vzhľadom na e, makroekonomickú a rozpočtovú situáciu členského štátu, ktorý plne splňa všetky podmienky takéto pomoci. A odpoveď je áno. Malo by to byť možné a preto je to ustanovenie, ktoré umožňuje to navyšovanie, o ktorom eh, sa hovorí aj v tomto eh, rozpočtovom období. Inými slovami, názor komisie je konzistentný, eh, koherentný, ide o balík mechanizmov, ktoré ako celok dávajú zmysel. A ešte slovičko o Connecting Europe Facility. Samozrejme, kolegovia z komisie, ktorí e, majú na starosti naradenie CEF, e, podali vysvetlenie tomuto výboru, pokiaľ ide o vzájomné pôsobenie e, politiky súdržnosti a CEF. Myslím si, že toto vzájomné pôsobenie bude veľmi dôležité tak, aby e, tieto nástroje fungovali efektívne. Akceptujeme, že členské štáty budú potrebovať vedieť, ktoré projekty budú e, financované, respektíve financovateľné z e, nástroja CEF a čo môžu očakávať teraz, že bude v rámci nástroja CEF financované a čo bude financované cez politiku súdržnosti. Takže zdieľame názor v tom, že je potrebné dostatočne vyjasniť to, ako budú stanovované priority tak, aby členské štáty e, dokázali predvídať e, a dokázali plánovať. A ak sa nám to podarí, tak e, myslím si, že je potrebné, že môžeme byť optimisti a môžeme hovoriť o veľmi účinnej interakcii medzi týmito dvomi programami, interakcie medzi financovaním, ktoré um, posilnia programy a nástroje politiky súdržnosti. Ďakujem. Konstantín Krelis. Ďakujem veľmi pekne, Danuta. Zrejme treba sa pokúsiť vysvetliť. Lambert a ja máme e, mali e, e, opodstatne, keď sme chceli diskutovať podrobne o štyroch bodoch a nemá e, žiadny zmysel, aby sme počas dvoch hodín e, e, hovorili o všetkom. Keď hovoríme o všetkom, znamená to, že nehovoríme o ničom. A chcela by som jednoducho požiadať, aby sme sa sústredovali na takéto témy. Netreba hovoriť teraz o, o makroekonomickej podmienenosti alebo prepojení Európy. Vybrali sme e, konkrétne body, pretože sme sa chceli o nich hlubkovo e, e, diskutovať. Ale pokiaľ ide o štyri priority, o ktorých sme chceli diskutovať dnes, poviem nasledovné. Kolega Kotmanes sa pýtal, ako by mala vyzerať prúžnosť, flexibilita. Pretože ak sa to neurobi dobre, potom sa prepojí na e, inú prioritu. Nie, to nebude možné. E, flexibilita by mala byť od začiatku e, byť zastúpená pri rokovaniach o partnerstvách medzi miestnymi samozprávami VUC, členskými štátmi a komisie. Toto musí byť upravené a mali by sme sa podrobnejšie dívať e, na to, aby sme e, jasne sformulovali, akým spôsobom regióny, e, obce a mesta sa budú môcť zúčastniť príprave týchto partnerských zmluv. Mali by sme ešte opätovne o tom diskutovať s diskusiou a to do hĺbky, čo myslí, keď naznačí to v navrhu nariadenia a čo tým nechce povedať. Ale je to v smere toho, čo plánujeme urobiť Elizabeth, samozrejme, mohli by sme eh, sa veľmi dlho o tom baviť, pretože práve naša politická skupina eh, eh, bola proti účelovmu viazovaniu prostriedkov. A keď spätne sa na to dívam, sme si všetci zajedno, že Lisabonská stratégia zlyhala, takisto účelov viazanie prostriedkov Myslím si, že to ešte raz e, potvrdzuje, že účelové viazanie prostriedkov samo o sebe nič nevyrieši. A mali by sme sa pozrieť, e, čo v súčasnom návrhu e, prispieva k realizácii cieľov a čo predstavujú istú zvieraciu kazajku pre regióny mesta a obce a vôbec e, neprospieva e, z hľadiska dlhodobého rozvoja regionov. A môžeme ešte raz e, diskutovať ohľadom demografického vývoja. Samozrejme, demografický vývoj nie je cieľom. máme celý, je tu tá výzva a E, problém zdolovania týchto výzev nie je možno celkom s tým, čo sa navrhuje v nariade. Nemôžeme ešte o tom diskutovať, o tom, ako to zorganizovať, ale mali by sme všetko zohľadniť, e, e, čo všetko treba robiť, aby sme naplnili budúcu koheznú politiku. A ďalšia veľmi dôležitá otázka, kedy sa rozhodneme o obsahu potom ako budú, e, bude jasné, aké máme finančné prostriedky alebo vopred. Samozrejme, Jan, máš pravdu. My e, s Lambertom sme presvedčení o tom, že za, nie je možné viesť e, záverečné rokovanie bez toho, aby sme vedeli o rozpočte. Komisia navrhuje určitý e, e, spôsob, e, kde nezachádza tak ďaleko ako parlament A musíme e, si uvedomiť, že e, nebudeme mať rovnaký objem finančných prostriedkov e, na koheznú politiku, ale ak rada to skratí, potom pôjde o podstatu štruktúry koheznej politiky. A musíme ešte potom premýšľať, čo všetko si budeme môcť dovoliť v rámci koheznej politiky a čo nie. Možno, že by sme e, mohli akceptovať takéto návrhy e, a nepremýšľať o tom, ale e, nevylučujem, že budeme sa musieť najprv rozhodnúť o všeobecnej štruktúre. Bez rozpočtu nie je možné sa definitívne rozhodnúť o otázke obsahu. A vo všetkých ostatných veciach E, ktoré sa týkajú e, týchto štyroch bodov. Myslím si, že máme e, pomerne rovnaký názor, vieme, čo chceme, treba to rozumne sformulovať z hľadiska politického prístupu, aby sme to mohli zôvodniť a dostať do neredenia a mali by sme skoordinovať to, aby táto, toto prepojenie medzi všeobecným nariadením a nariadením o jednotlivých fondov. E, toto, je veľmi, e, toto všetko e, veľmi úzko súvisí. Aj my sme rokovali o mestskom rozvoji je to všade obsahnuté aj vo všeobecnom nariadení o cezhraničnej spolupráci a mali by sme sa e, dohodnúť e, o tom, ako to všetko budeme e, implementovať. Jedna otázka ohľadom kvót, o tom sme ešte nehovorili. Martin, ja si nemyslím, že regióny z hľadiska prístupu sú až také flexibilné. Napríklad nejaký región v severnom Taliansku musí predovšetkým 52% eh, eh, vydať zo všeobecného alebo dokonca 45% z tých 48%, eh, 5% minimálne musí ísť pre mestský rozvoj. Zostáva 43. Z toho 80% na tri kľúčové priority a z 80% iba 20% pre energetickú účinnosť alebo obnoviteľné e, zdroje energie. Ani neviem, koľko tam zostane, zhruba 20 A potom iba e, sa môžem pozrieť, e, ako budem uspokojiť ostatné priority podľa potrieb regiónu. A naozaj to nie je veľa. A ťažko môžeme hovoriť o viditeľnosti. Treba zvážiť, akým spôsobom E, zabezpečiť, či tá celková bilancia je to, čo chceme. E, potrebujeme e, kohesnú politiku nie len pre EU 2020, ale pre trvalo držateľný rozvoj regionov, to, čo vyplýva zo zmluvy a naozaj mali by sme sa snažiť pozrieť na to, či to je tá flexibilita, ktorú potrebujeme mať v regiónoch, aby sme z dlhodobého hľadiska odstraňovali e, rozdiely medzi regiónmi a e, súbežne s tým podporili trvalo udržateľný rozvoj. Ďakujem. Eh, ďakujem veľmi pekne. E, pani Hebnerová opustila túto miestnosť na chvíľku. Zrejme sa ešte vráti, ale v každom prípade ďakujem veľmi pekne ctená kolegyňa, dodám snáď len to, že pokiaľ ide o prístup e, samotný, je tu niekoľko bodov, konkrétne 4, ktoré je potrebné ešte vyjasniť. Týka sa to vzťahov medzi jednotlivými fondami, európskymi fondami. A týka sa to stanovania priorít. Je potrebné e, mať e, predstavu o týchto e, čiastkách. Keď sa pozriete na tie ciele, ktoré sú stanovené v rámci systému pre jednotlivé fondy, tak získate dosť široký prehľad. Napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja má formulované rozličné ciele, ale niektoré sa napríklad týkajú aj energetiky a možno by bolo preto dobré e, zostaviť takú neformálnu pracovnú skupinu, ktorá by sa zaoberala konkrétne týmito vecami. E, takisto je veľmi dôležité, aby sme príjmali e, rozhodnutia na základe veľmi dôkladnej diskusie s aj inými spravodajcami z iných výborov pokiaľ ide o cupping, teda stanovanie stropov, toto je ďalšia z tých dôležitých tém, o ktorých musíme ešte diskutovať na základe o mnoho podrobnejších informácií, než máme dnes. A teraz môžeme prejsť k bodu 8 nášho programu. Týka sa to stratégie, makroregionálnej stratégie budúce perspektívy vo vzťahu k stredomorskej oblasti. Spravodajcom je pán eh, François Alfonzi. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som trochu znepokojený, pretože tieňový spravodajca, ktorý tu bol doteraz, alebo tieňoví spravodajcovia odišli až na jedného, Je to trochu nešťastné. Mali sme na to mať hodinu zajtra, teraz máme iba 20 minút. Neviem, stojí to za to púšťať sa do toho? Podľa mňa nie, hlavne vzhľadom na to, že tí dvaja tieňoví spravodajcovia eh, tu chýbajú, pán Deutsch a ešte jeden. Takže ja myslím, že by sme to mali preskočiť a mali by sme ostať pri bode 7 správa o návšteve delegácie vo Varšave. No a zajtra o 9. by sme prebrali tento bod tak, ako to bolo e, naplánované. Súhlasí s tým predseda? Okay. Yeah, I'm a little bit puzzled for because... Áno, um, trošku zmetený toto aparatúrou, prepačte. Áno, máte pravdu, že toto bolo naplánované na zajtrajšie dopoludnie a máte pravdu v tom, že môžeme o tom debatovať len za prítomnosti tenivých spravodajcov, ale nemôžeme vám slúbiť eh, plnú hodinu, eh, pretože nejde ani tak o dĺžku, ako o obsah ak e, potrebujete stihnúť lietadlo, tak musíte hovoriť k veci. E, teda, a obzvlášť, sa hovorí o regionálnych letiskách. A, takže ťažko vám garantovať tú hodinu zajtra, ale samozrejme môžeme a, e, hovoriť o 40 minútach. Dokonca viac. V poriadku? Dobre. Akceptované. A teraz... Chcete ešte niečo povedať? Áno, ďakujem. No, takže teraz nám tu ostala správa o návšteve delegácie Regi vo Varšave 16. a 17. októbra. Zápisnicu máte k dispozícii. Vidíte, že my sme navštívili Varšavu na začiatku predsedníctva a dnes sme tu mali polskú ministerku eh, na konci predsedníctva, aby nám podala správu o výsledkoch predsedníctva. V každom prípade eh, si myslím, že to bolo veľmi dobre, že sme tam boli v takomto včasnom štádiu. Chcem sa, chce sa niekto k tomu vyjadriť, alebo všetci ste spokojní s tou správou? Zrejme áno. V tom prípade chcem konštatovať, že e, sa nám podarilo veľmi úspešne zaviesť postup návštevy predsedajúcej krajiny EÚ v tomto pôroku a budeme e, v tomto pokračovať. A vidím, že sa niekto hlási, pán Obrecht. Áno. E, počas návštevy vo Varšave e, sme boli prijatí na ministerstve regionálneho rozvoja a zaznelo tam niekoľko veľmi dôležitých informácií o nových nariadeniach a samozrejme hovorilo sa tam o problémoch, ťažkostiach a je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme si všetci pripomenuli, aké pripomienky tam vznesol jeden členský štát. E, toto stretnutie vo Varšave bolo veľmi dôležité a výsledky, jeho výsledky boli e, veľmi, veľmi dôležité takže mali by sme si ich pripomenúť, pripomenúť nie teraz, alebo poča- ale počas ďalšej diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Toto bol užitočný návrh. Ešte sa pozriem, či nám niečo ostalo v programe, hovorí predsedajúci. Myslím si, že sme vyčerpali náš dnešný program, takže zídeme sa zajtra ráno o 9. A budeme pokračovať v našej práci. Ďakujem.